Dobrý deň, dámy a páni. Srdečne vás vítam na zasadnutí nášho výboru. Pokiaľ ide o prijatie programu, máme pozmenujúci návrh, ktorý je dôležitý. Lietadlo z Kodane smerom do Bruselu mešká hodinu a to znamená, že Pani Jacqueline McLeodová príde až okolo 4. a nie na 3. Ľutujeme. Ale máme však aj iné programy, body programu, takže to nám nebude brániť v tom, aby sme pracovali tak, ako sa patrí. A nakoľko ďalšie body sú také, že tu máme kolegov, tak môžeme zmeniť program. To znamená, že začneme s bodom číslo 4 a 5 a potom budeme pokračovať s bodom číslo 3, keď príde pani profesorka McGlejdová. Ako vidím, nikto nie je proti, takže príjmame tento program a pokiaľ ide o znamenie predsedajúceho, tak by som poukázal na workshop, pracovnú dielňu. Ide tu o čistovnú mapu 2050 v stredu, ktorý bude viesť Chris Davis. Dúfam, že tam budú aj kolegovia poslanci, je to stredu popoludní. A potom ešte pre nás je zaujímavý aj záver e, zhromažde, e, Národné zhromaždenia v Paríži. Ide tu o tému, ktorá je témou, ktorá súvisia s nami. Myslím, že po Dánsku je Francisco teraz do krajinou, ktorá, ktoré bisfenol začalo sankcionovať a odstránilo z detských produktov, produktov pre deti. A teraz môžeme prejsť teda k tomu bodu číslo 4, je tu otázka na ústne zodpovedanie o dotáciách EÚ pre znečistujúce a neudržateľné postupy. Corinne Lepage a pán Brandy budú hovoriť o dotáciách EÚ, pokiaľ ide o neudržateľné postupy. Už sme sa tomu začali venovať, avšak potom táto téma sa nedostala na program plenárky, pretože sme tu mali konferenciu predsedov, ktorá to jednoducho neprijala a týmto vlastne sme prišli o tri mesiace a koordinátori sa rozhodli, že začneme s tou témou ešte raz. Možno by mohol niekto urobiť úvod k tejto otázke, Korin, a potom budeme jednoducho hlasovať o tom, či to zavedieme znovu do programu. Merci, monsieur le président. Oui, c'est la deuxième fois comme vous... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to skutočne po druhé, čo nám pripomínate, že sme sa tejto otázke ešte nevenovali. Zjednodušene by som povedala, že tu ide o otázku optiky, ako sa pozrieme na náš rozpočet. A to je zaujímavé pre všetkých a zároveň to je aj otázka účinnosti, pokiaľ ide o verejné výdavky. Takže aby sme mali jasnejšiu víziu, tieto dotácie, ktoré v podstate môžu viesť aj k škodlivým účinkom a znečisteniu životného prostredia. Takže častokrát niekedy dávame dotácie aj na to, že sa znečistuje životné prostredie. Možno, že to je prekvapujúce, ale mali by sme sa sústrediť na zníženie týchto výdavkov a myslím si, že tieto výdavky by sa mohli uplatniť v inej oblasti. Komisia si to uvedomuje, riešime to aj na pôde rady, takže je skutočne dôležité, aby Európsky parlament a jeho členovia upozorňovali na tento problém, aby komisia dotiahla túto otázku do konca a táto práca bola zohľadnená aj v prípade zohľadnenia dopadov, hodnotenia dopadov, pokiaľ ide subvencie a treba zrušiť práve tie, ktoré sú škodlivé. To však nesúvisí s ekonomickým sektorom. Ten má zase na starosť niečo úplne iné. Myslím, že to je skôr taká všeobecná problematika, ktorá má pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán PCSI. Pán Gerbandy, chcete niečo doplniť? You, I, Ďakujem pekne, hovorí pán Gerbrandy. Nemám k tomu čo dodať, ale v, tejto, v tomto období krízy si myslím, že by sa malo stať ešte väčšou prioritou, aby sme neplýtvali finančnými prostriedkami, ako to je teraz pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré dokonca majú takýto zlý účinok na životné prostredie. Platíme to čiž dvakrát. Platíme na dotácie pre tieto škodlivé aktivity a potom ešte musíme platiť aj na to, aby sme opravovali škody, ktoré tým vzniknú. Takže potom čo si uvedomíme, že z politického hľadiska je to urgentné, tak môžeme predložiť túto otázku a potom môžeme vytvárať väčší tlak na konferenciu predsedov, aby sa to dostalo do programu agendy našich plenárov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že to je skutočne veľmi závažná ústna otázka pre komisiu a zúčastnené strany ide o to, aby tu takéto neodržateľné postupy neboli ďalej podporované. Tak spýtam kolegov, kto je za to, aby sme prednesli tú ústnu otázku? Ďakujem pekne. Je kto proti? Zdržal sa niekto? Jasná väčšina je za, takže to predložíme do plenárky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžeme prejsť k bodu číslo 5 nášho programu. A na Rozbach je tu, takže to je skutočne dobré a môžeme sa venovať tejto téme. Ide tu otázku, ako zabrániť plýtvaniu potravinami, stratégie na dosiahnutie efektívnejšieho potravinového reťazca v Európskej únii. Je to veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o účinnosť zdrojov, efektívnosť zdrojov, ale aj pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť na svete. A teda aj v Európe. A teraz dám slovo pani spravodajky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o návrh tejto správy, ktorý predkladala pani Karona z výboru pre, život, eh, pre polnohospodárstvo, korona vyzdvihuje, ako je dôležité, aby sme E, poľnohospodárskú politiku aj naďalej držali koordinovaným spôsobom, pretože ja tu zohráva dôležitú úlohu a až 50% všetkých potravín v Európe sa pokazí v podstate, alebo sa vyhodí z toho či oného dôvodu. Takže nie je to ani o plýtvanie finančné, ale je to aj o neetické plýtvanie. A e, nedá sa to ani z energetického hľadiska ďalej takto udržať, že budeme vyhadzovať potraviny. Takže tieto problémy majú viacero vrstiev, tak pokiaľ ide produkciu, výrobu polnospodárských produktov, pokiaľ ide o potraviny a aj pokiaľ ide o veľkovývarovne a kuchyne v podnikoch. V Európskej únii, v Severnej Amerike je to skutočne veľký problém, všetky malé obchodia pri jednotlivých producentoch v rozvojových krajinách zasa vzniká takéto plýtvanie práve pri transporte a pri produkcii výrobe potravín. Možnosť e, legislatívy v, tomto, v tejto oblasti je obmedzené, hovorí Karana, ale ja si myslím, že predsa len by sme sa mali pokúsiť, od, aby sme, naše potraviny boli využívané lepšie a efektívnejšie. Na to, aby spotreba potravín bola skutočne blízko miestu, kde sa potraviny vyrábajú. To znamená nejaký transport ovocia, zeleniny alebo mesa, aby sme sa tomu vyhli. A okrem toho máme zhruba 2,3 tón rýb, ktoré sa každý rok vyhadzujú. To je veľká časť úlovku v celej Európe a súvisí to s tým, že bol zle odhadnutý e, systém kvót a zhruba 20 až 40 celkovej produkcie zeleniny a ovocia sa takisto vyhadzuje. Častokrát preto, že sa táto produkcia z optických dôvodov jednoducho už nepovažuje za požívateľnú. Napríklad uhorky, ktoré už vieme, že boli problematické v minulosti. Myslím si, že treba informovať predovšetkým spotrebiteľov. Už v škôlkach by sme mali informovať deti o tom, že potraviny sú zdrojom, s ktorým musíme skutočne zaobchádzať náležite. Takže mali by sme sa vrátiť k takému nejakému správnemu zaobchádzaniu s potravinami, ako to robia ženy v domácnosti, aby jednoducho neskončili potraviny v koši. Môžete si prečítať tie moje poznámky, ktoré som týmto spôsobom predložila. Už boli aj pozmeňujúce návrhy predložené zo strany niektorých kolegov a kolegyň a lehota na pozmeňujúce návrhy je už túto stredu o 12. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Znečistujeme našu vodu, ale nie len to. My dokonca vyhadzujeme aj veľké množstvo potravín. A práve v tejto oblasti sa musíme chopiť zodpovednosti a to je môjim cieľom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, ďakujem pekne a na rozvah, ďakujem za návrh nášho stanoviska pre výbor voľnospodárstvo, ktorý sa toto témou bude zaoberať. Je tu veľký problém a, a nielen u nás, ale aj na celom svete. A je vidno, že už bod ukazuje, že potrebujeme určité požiadavky kvality. Musíme sa pozrieť na to, čo to vlastne znamená, pretože to vedie možno k plýtvaniu s potravinami, či už teda tá optika, ktorá tu bola spomenutá, a to súvisí aj s požiadavkami trhu a možno to nesúvisí s požívateľnosťou tých potravín, ako to tu bolo uvedené. V Nemecku máme momentálne diskusiu ohľadne dátumu e, Ohľadne expiračnej doby a vieme, že vo viacerých prípadoch tieto produkty predsa len aj po uplynutí tejto doby sú ešte požívateľné a možno by mohla k tomu zaujať komisia stanovisko, možno máme k tomu nejaké zákony, alebo či sú to zákonitosti trhu, aby sme potom jasne vedeli, do akej miery môžeme situáciu patrične napraviť. Máme ešte prihlásených rečníkov, nech sa páči Richard Ziebel. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. I pani Zomerová robí vlastne spravodajkyňu k tomuto stanovisku. Ja ju zastupujem, pretože nemôže sa zúčastniť. Ďakujem Ane Rozbachovej za rozpracovanie tohto stanoviska. Keď si pozrieme tie číselné údaje, tak jednoducho treba povedať, že sa musíme hambiť, poviem to otvorene, pretože pokiaľ ide o potraviny, ktoré sa každý deň vyhodia, a to každý z nás, keď si to pozrieme štatisticky, tak to je jednoducho pre také priemyselnú spoločnosť, ako je naša, tak je to celé trápne máme mechanizmy riešenia, nástroje riešenia pre všetko, ale pre takýto vážny problém zdá sa, že momentálne ešte stále nemáme adekvátne riešenie, adekvátne nástroje. Predovšetkým pokiaľ ide o tú tendenciu stúpajúcu tendenciu už od 70. rokov, tak tam človek skutočne má zlý pocit z toho. Ako vieme, aj pri rozvinutých krajinách, ako napríklad 27. EÚ, tento problém sa týka práve rozvozu potravín smerom k spotrebiteľom čiže obchody. Takže tu by sme sa mali angažovať a myslím si, že ako pani Rozbachová jasne ukazuje, mali by sme zamyslieť nad tým, akým spôsobom by sme mohli robiť nejakou osvetou, tak ako sa to dá pekne nazvať e, v Nemčine. Môže tento problém byť možno týmto spôsobom vyriešený, možno keď sme tu hovorili o tej optike, ako vyzerajú tie potraviny, všetkým ovci a zelenina, či sú ešte požívateľné alebo nie. Hovorilo sa tu takisto aj o tom, ako e, ženičky v domácnosti sú starostlivé s potravinami. Jednoducho musíme uplatniť zdravý rozum a domyslieť sa nad tým, ako by sme správne využívali potraviny, aby sme s nimi neplitvali, pretože máme 30 ktoré sa vyhadzujú bez toho, že by sa rozbalili do koša. Čiže to je tretina potravín, ktoré sa ani neotvoria a vyhodia sa. Takže to je skutočne do neba volajúce Vidíme, že v zime budeme mať ešte vyššie výdavky za energiu a za všetko možné a preto by sme sa mali snažiť o to, aby komisia zaangažovala aj odborníkov, aby sa tejto téme venovali a zamysleli sa nad tým, či môžeme na úrovni Európskej únie v tejto oblasti niečo urobiť. Treba robiť tú osvetu na jednej strane a potom treba preskúmať aj to, do akej miery môžeme už v obchode, pri obchodoch a pri veľkoobchodoch Čiže na tej ceste, kde sa potraviny dostávajú k spotrebiteľom, ako by sme mohli zabezpečiť dopravu potravín spotrebiteľom takým spôsobom, aby sa potom nevyhadzovali, aby sa dostali k tým, čo to potrebujú. A potom, pokiaľ ide o rozvojové krajiny, tie rýchlo rastúce krajiny takisto, tam sú veľké straty predovšetkým pri výrobe potravín. A tu by sme sa mali zamyslieť nad tým, či by sme nemohli uplatniť technologické transfery, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť chladiacu, balenie, či by sme im nemohli nejako pomôcť práve v týchto obdobiach, v týchto časoch, kde vidíme, že je kríza a kde očakávame 9 miliard obyvateľov našej planáty do roku 2050, že by sme jednoducho aj tieto krajiny istým spôsobom na našom programe pozdvihli, urobili ich prioritnejšími a mali by sme sa tomu venovať práve v výbore pre životné prostredie Takže ďakujem ešte za stanovisko ani Rozbachovej, ale prosím zároveň aj komisiu o to, aby v tejto oblasti trochu preukázali viac energie a angažovanosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem Linda McGovern. Ani návštevný spravodajca tu nie je, tak ja dnes zastúpim um, jeho prítomnosť. Najskôr sa chcem poďakovať ani za jej správu. Myslím, že je to dôležitá téma aj vo Veľkej Británii, aj v Nemecku sa intenzívne eh, rokuje a vláda sa chystá zmeniť eh, legislatívu, pretože je tu e, celá problematika okolo tej expiračnej doby a um, do doby, dokedy sa môže daný um, artikel v predajni vystaviť, teda byť na predaj, je potrebné rozlišovať tieto dva dátumy. Um, napríklad e, pretože v prípade konzerv a rôznych iných balených výrobkov, trvalých výrobkov, e, tieto dátumy nie sú e, nejako vedecky podložené. Ja e, sama to viem z vlastnej skúsenosti, často vyhadzujem veci a pritom si nie som istá, či sú naozaj pokazené, alebo nie, iba sa orientujem podľa dátumu, ktorý je uvedený na balení. Myslím, že je dobré, že sa venujeme toto téme. Komisia by sa mala aj venovať ešte intenzívnejšie, pretože je tu naozaj veľký zmetok. Ďalej, čo sa týka postupov v supermarketoch, to sa tu konkrétne nespomína. Ehm, táto problematika malého obchodu malobchodného predaja. Ja e, mám osobnú skúsenosť nákupu v malom mm, obchode. Chcela som si kúpiť malé balenie e, fazuliek, pretože som doma iba cez víkend a vždy je to balenie iba dva za ceny jedného. Um, to znamená, že to navádza ľudí kupovať ešte viac, ako sú schopní spotrebovať. Teda aj správanie supermarketov má, má vplyv e, na tieto výsledky. A Samozrejme, to má dopad aj na straty farmárov, pretože oni eh, z toho nemajú žiadny profit, sú nútení pristúpiť na zmluvy, na základe ktorých musia produkovať eh, dvojnásobok za rovnakú cenu, teda oni z toho nemajú absolútne žiadny zisk, teda ide tu o tieto postupy, ktoré panujú v malom obchode. Eh, čítame často o starších ľuďoch, ktorí žijú samotene a sú nútení kúpiť si väčšie balenie, aj keď potrebujú mnoho menej potrebujú iba napríklad jednu, dve mrkvy alebo cibule a musia si kúpiť pritom celé balenie. Ďalej sú to organizácie, ktoré sa zaoberajú distribúciou potravín, ktoré sa ešte dajú použiť, dajú sa konzumovať, e, aj keď už uplynul ich dátum na neškosie potreby. Ja mám vo svojom voľbnom obvode takúto organizáciu a nemáme žiadne možnosti financovania. Možno by sme sa mohli venovať aj téme financovania týchto zrušení, aby sa nemrhala potravinami. Ďalšia téma, ktorej by sme sa mohli venovať, je, že komisia má predložiť návrh, ktorý sa týka potravín, ktoré sú naozaj odpadom, ktorú sa nemôžu konzumovať. A e, s tým súvisia tá téma biomasy. To znamená získovanie energie z odpadu. To, že vlády členských štátov e, podporujú e, tvorbu biomasy, nepodporujú recykláciu, to znamená využívanie už existujúceho odpadu na produkciu biomasy, namiesto toho dovážajú um, rôzne suroviny, napríklad v forme dreva a z toho potom e, vyrábajú biomasu. Post, pod, myslím si, že komisia by sa mala venovať aj tomu, aby sa zaviedli jasné kritéria e, produkcie biomasy, aby sa e, predchádzalo vyhadzovaniu potravín, aby sa dali zužitkovať ako biomasa. Možno by sme sa mali a nám presvedčiť aj o tom, ako to vyzerá s odpadom u nás v parlamente ako to vyzerá s eh, vyhadzovanými potravinami. Vidíme, že ľudia často vracajú v jedálni tácky, kde ešte je množstvo neskonzumovaných potravín a bolo by podľa mňa vhodné pozrieť sa aj na to. Vieme, že eh, sú obrovské témy, ktoré sa týkajú recyklácie. Vieme, že v Štrasburgu je eh, vtip, ktorý koluje a síce, že my separujeme odpad kancelárií do troch rôznych košov a potom príde upratovačka, táto všetko hodí do jedného vreca a hotovo. Takže musíme nájsť riešenia aj na tieto problémy. Thank you. Linda, it probably goes to the landfill or to the incineration. Teraz je otázka, či tento odpad eh, končí na skládkach alebo v spaľovniach. Pretože eh, keď sa napríklad zamyslíme nad hotovými obloženými chlebíkmi, nad sendvičmi, ktoré eh, aj so svojím eh, balením, so všetkým, eh, keď už, uplynú, keď už uplynie dátum spotreby, eh, končia v koši a zrejme na skladke. Katika Liotare, ďalšou rečničkou, ďakujem. Ja by som sa chcela taktiež poďakovať ani Rozbach za túto správu, ktorú nám dnes predkladá. A chcela by som nabiasať na predrečníkov v tom zmysle, že je naozaj hrozné vyhadzovať také množstvo potravín. Keď sa pozrieme na správanie spotrebiteľa v tomto smere, musíme si skôr uvedomiť, aký bude budúci vývoj a nejakým spôsobom ho ovplyvniť. Musíme však hľadať riešenia, a to také, ktoré sa budú implementovať e, rýchlo. Keď sa napríklad pozrieme na výrobný reťazec, často vo fáze skladovania, spracovania a rozvozu sa vyhadzujú e, potraviny. Často to súvisí s úsporami, a s kozmetickými alebo estetickými dôvodmi, ale ak naozaj chceme príjmať lepšiu legislatívu, ktorá sa bude týkať potravín, musíme vychádzať z prevencie zbytočného vyhazovania potravín. Takéto konanie bude mať samozrejme priamy vplyv aj na emisie skleníkových plynov a na mm, užitok vody vo fáze spracovania a rozvozu. Musíme sa venovať tejto téme a zabrániť eh, takýmto činnostiam čo najväčšej možnej viere. Taktiež podporujeme program distribúcie potravín zdarma, to znamená potravín, ktoré sa už nedajú predať. Ale bola by som nerada, keby to malo za následok eh, krátenie sociálnych dávok. To znamená, že tí, ktorí sa nemajú až tak dobre, ktorí nemajú vysoké príjmy, eh, títo môžu dostávať tieto potraviny a potom sa budú krátiť ich sociálne dávky. To nie. Ďalej, čo sa týka špekulácií ohľadne základných kultúrnych komodít, e, ďalej zachovania kultúrnych dotácií a ďalšie faktory, ktoré umelo udržiavajú vysoké ceny. Aj to súvisí s celkou politikou potravín, nielen odpad. E, pamätáme si, pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o nesprávnom využívaní dotácií na mlieko a v konečnom dôsledku potom sa mlieko vylievalo na ulice. Bolo to také gesto, chápem, že farmári boli nahnevaní, ale je pravda, že mnoho miliónov ľudí na svete nemá čo jesť, preto je naozaj škandalozne toto európske pravidlo a teda ich viac. A tie znamenajú, že je efektívnejšie vyhadzovať potraviny, ako ich nechať skonzumovať. Preto sa musíme naozaj venovať aj tomu, keď hovoríme o odpade z potravín. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, Daniel Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať e, Ani Rozbacha za jej návrh. Ak dovolíte, trošku vás teraz potrápim e, trikom, ktorý používali naši rodičia, aby zistili, či sa ešte môže daná potravina skonzumovať alebo nie. Ponúkli maličký kúsok mačke, ak mačka chcela tento kúsok, tak sme to jedli aj my, ak nie, tak nie. Pretože zvieratá majú taký inštinkt, takýto cit a čuch, ktorým dokážu rozoznať, či potravina je pokazaná alebo nie. Možno by sme mohli podobne využiť e, nejaké moderné technológie, mohli by sme poskytnúť ľuďom e, takúto mačku do prvého storočia a Napríklad ja si myslím, že by sme konkrétne mohli využiť nanotechnológie. Sú predsa spôsoby, ako zapracovať do balenia a potraviny čip, ktorý by indikoval, či je potravina už pokazaná alebo nie. Aby o tom nerozhodoval iba samotný dátum. Chcem sa opýtať, či komisia hľadá spôsoby využitia, takéhoto využitia nových technológií v tomto našom boji proti e, vyhadzovaniu príliš veľkého množstva potravín. Ďakujem. No už tento test s mačkou je zrejme rozšírený vo viacerých krajinách. Aj u nás to bolo. Keď mačka e, sa olízala po kusku besa, tak sme to jedli aj my. Ďakujem pekne, hovorí pán Rossi. Ja by som sa rád poďakoval e, za dobrú prácu, ktorú odvedla kolegyňa Anna Rozbach. Myslím si, že v Európe a najmä aj v mnohých iných krajinách, napríklad v Spojených štátoch amerických, sa vyhazuje príliš veľa potravín. Je pravda, že často sa predávajú príliš veľké porcie jedál. Možno na, na druhej strane zase niektorí sa stiažujú, že sú tie porcie príliš malé. Ale niekedy príliš malé množstva sa balia do polystyrenových obalov a spotrebiteľ potom vyhadzuje po to, čo spotreboval daný produkt, toto malé množstvo vyhadzuje celý ten obal, ktorý je dosť veľký, namiesto toho, aby si kúpil väčšie balenie. Zmenšujeme som obavu. Ja si myslím, že vyhadzujeme eh, mnoho potravín aj z našej eh, eh, jedálne tu v parlamente. Pán predseda, keď si chcete doviesť typickú fľašu vína zo svojho regiónu, aby ste eh, ju darovali napríklad svojim kolegom, musíte zaplatiť 4 eurá za fľašu, keď ju opatria um, vrchnákom s oblemom parlamentu. Myslím si, že z tohto profitujú, teda z týchto praktik poskytujú veľké globálne e, reťazce, oni tvrdia, že dodržiavajú prísne pravidlá. Žemľu vyhadzujú iba 10 minút potom, ako ju vyrobili. Udanie nemôže, teda ide o obloženú žemľu, nemôže údajne ostať na pulte dlhšie ako 10 minút. To je neuveriteľné mrhanie potravinami. Ako tu už bolo povedané, na svete sú ľudia, ktorí nemajú čo jesť a my tu vyhadzujeme potraviny, ktoré nie sú e, nejako zdraviu škodlivé ani závadné. My sa teda touto iniciatívou snažíme pomôcť organizáciám, mimovládnym organizáciám, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Nepochybne tieto pôsobujú vo všetkých členských štátoch EÚ, aby bolo možné zhromažďovať tieto potraviny, aby potom sa určilo, či ešte sa dajú skonzumovať alebo nie, pretože nemajú na sebe dátum na neskôršie konzumácie a potom by bolo vhodné ich odovzdať eh, chudobným rodinám alebo rodinám v núdzi a to bezplatne. Každodenne vyhadzujeme tony potravín, ktoré sú ešte dobré, nie sú pokazené. Ak by sa nám podarilo nájsť spôsob eh, distribúcie týchto potravín chudobným, bolo by to naozaj vynikajúce obrovské gesto voči týmto ľuďom. ak by teda Anna mohla zapracovať tento návrh do svojej správy, mali by sme konkrétne pomáhať týmto neziskovým organizáciám, ktoré distribujú takéto druhy potravín a predchádzajú tým zbytočnému odpadu. Možno by sa mohol zaviesť eh, akýsi pilotný projekt, ktorým by sme sa snažili finančne odmeňovať eh, tých ľudí, ktorí nevyhazujú zbytočné potraviny, tým by sme získali dvojakú výhodu. Predišli by sme odpadu a zároveň by sme nakrmili tých, ktorí sú hladní. Ďakujeme pekne. Karl Heinz Florence. Nož, e, dalo by sa dať zapravdu všetkým kolegom, ktorí doteraz vystúpili. Aj e, ten prípad s mačkou má niečo do seba. V mojej generácii to padlo, pretože u mojich detí napríklad to úplne zlyhávam, keď moje deti si vzali do školy, vezmu napríklad do školy jogurt, ktorý je iba jeden jediný deň po najskôršom datume spotreby, tak ja som okamžite zlý otec, keď to zistia. A preto sa musíme sústrediť práve na túto vec dátumu. Musíme zistiť, kto presne stanovuje tento dátum, kto ho určuje a zistíme, že spotrebitelia sú na mile ďaleko. Je to kartel výrobných eh, podnikov, ktorý, ktoré majú obrovský záujem na tom eh, získať krátky a rýchly obrad, eh, tak aby čo najčastejšie mohli dodávať nové čerstvé výrobky do obchodov, tak aby vyvolávali dojem, že iba čerstvosť je hlavným ukazovateľom zdravého životného štýlu. Ja som polospodár, my predsa produkujeme rôzne druhy potreby, ktoré sa dajú skladovať celé mesiace, napríklad zemiaky ale len čo spadne jeden jediný krúp v krúpobytí na môj jablkový sad, okamžite je e, celá úroda pochovaná. Musíme toto zastaviť. Sú tu rôzne iné odvetvia, kde sa um, snažíme um, tie potraviny, ktoré sa dostávajú z týchto um, výrobných podnikov, Um, potom orientovať e, smerom krmiv. A aj oni majú svoj podiel na tomto chovaní, pretože tam samozrejme im záleží na tom, aby e, tá lehota bola čo najdlhšia. Napríklad e, v prípade chleba je to 4 dní a potom sa to nejakými strojmi nechá prebehnúť, rozbalí sa to a stáva sa to krmivom. Teda aj tieto firmy, ktoré produkujú tieto krmivá, majú vlastne svoj podiel na tomto chovaní. Musíme sa teda zamerať rozhodne na problematiku e, dátumu spotreby. Pretože to je druhá najdôležitejšia téma, ale prvá najdôležitejšia téma je to, že si musíme uvedomiť, ako to naozaj je, musíme mať odvahu skonzumovať jogurt, a to aj verejne, aj keď je napríklad dva dní po na neskoršom dátume spotreby. Keď napríklad ako ja vo svojej chladničke eh, v Bruseli. Často vidím také potraviny, konzumujem ich bežne a ja som úplne zdravý, ako repa. A hovorí predseda, no tak niekedy by som ho mohol pozvať na takéto hody. Matias Grote. Ja, vielen Dank. Anna Rosbach Matias Grote. Anna Rosbach povedala ešte jednu vetu, ktorú považujem za veľmi dobrú. Že musíme začať eh, a musíme naozaj e, deťom e, v podstate e, sa snažiť štepiť to, že je potrebné s potravinami naozaj zaobchádzať veľmi opatrne, pozorne a že v podstate by sme nemali nejakým spôsobom plýtvať s potravinami. A toto musíme naozaj začať už v škôlke. A tí, ktorí zodpovedajú za vzdelávanie detí, myslím si, že toto je diskusia v podstate, ktorá by mala nastať a že by tomuto mali venovať patričnú pozornosť. 250 kg potravín na jedného obyvateľa v Nemecku sa vyhadzuje. A koľko je to, keď sa to preráta na eura, čo vlastne vyhadzujeme? A, a myslím si, že presne o tom hovoril môj kolega pred chvíľkou a práve z toho dôvodu je potrebné sa obratiť na komisiu a požiadať ich o to, aby v podstate a, istým spôsobom zhodnotili takéto následky a že či skutočne je potrebné a, takýmto spôsobom vlastne potravin, s potravinami ne patričným spôsobom na, zaobchádzať. A ja som presvedčený, že je potrebné takéto kontroly zaviesť a isté postupy a snažiť sa v podstate zredukovať tieto astronomické čísla a samozrejme brať do úvahy aj o ochranu spotrebiteľa. Samozrejme, že záleží od to, v akom štádiu, e, pretože to je mimoriadne dôležité. A okrem toho, do druhý bod, v rade e, momentálne prebieha veľký spor v nadväznosti na e, platenie e, tým, ktorí potrebujú e, takéto príspevky a samozrejme, že na jednej strane sa vyhadzuje obrovské množstvo potravín a na druhej strane v podstate sú ľudia, ktorí sú odkazaní na pomoc a toto sú veci, ktoré by sa mali nejakým spôsobom prepojiť, pretože samozrejme, že sú štáty, ktoré jednoducho sa bránia tomu, aby e, niesli takúto záťaž, ale samozrejme, že je potrebné požiadať komisiu, aby tieto dve veci nejakým spôsobom zosúladila, aby sa na jednej jednej strane nevyhazovali potraviny a na druhej strane, aby sa nejakým spôsobom mohlo pomáhať tým ľuďom, ktorí e, sú na to odkázaní. My v Nemecku v podstate e, by sme mali sa starať naozaj o to, aby sme nemali prílišnú nadprodukciu. Práve tak, ako môj kolega Florenc o tom teraz hovoril, e, je potrebné naozaj inteligentnou legislatívou v podstate zabezpečiť to, aby nebola zbytočná nadprodukcia, ale aby e, sa to patričným spôsobom zohľadňovalo, pokiaľ ide o zdaňovanie a tak ďalej, ale aby sme v podstate na druhej strane zase dostatočné množstvo potravín e, produkovali, pestovali, e, ale tak ako som povedal, dôležité je naozaj inteligentná legislatíva. Takže tak ako hovoríte, v podstate je veľmi dôležité, aby sme vychovávali deti už od škôlky k takémuto šetrnému zaobchádzaniu Krista Klásova. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je veľmi zaujímavé sledovať e, všetko to, o čom tu hovoria moji kolegovia. A rozmýšľam nad tým, že vlastne a, a, ak, v akej situácii sa nachádzame chádzame v súčasnosti, pretože my sme isté normy v podstate e, presadili a tieto vysoké normy predstavujú, že povedzme tá um, doba spotreby je veľmi krátka. Musíme sa samozrejme kriticky na to pozerať, pozerať sa kriticky na to, čo vlastne my sami robíme. Pretože častokrát v podstate, aj keď je povedzme po tej expiračnej um, dobe, um, tak to neznamená, že ten produkt v podstate je pokazený. Možno, že uh, Eh, ak je po expiračnej dobe eh, takýto výrobok, ktorý kúpim, tak v tom prípade ho mám eh, nárok ho vrátiť. A samozrejme, že takýto predajca je povinný hm, takýto výrobok prevziať. Samozrejme, že pokiaľ ide o túto diskusiu v nadväznosti na to, že či teda tie mačky by to zjedli alebo nezjedli a tak ďalej, ale v zásade samozrejme sa musíme zamyslieť nad tým, že by sme mali ponúkať zdravé potraviny, Každého samozrejme, pretože ja si naozaj myslím, že toto je mimoriadne dôležité a musíme k tomuto vlastne vychovávať ľudí, pretože sú prirodzene isté možnosti, pokiaľ ide o hospodárstvo a, a v nadväznosti na to, že čo sa dá pripravovať, ako sa dá pripravovať a tak ďalej. A musíme byť v tomto hospodárnymi a mali by sme naozaj a, podporovať aj isté investície do vzdelávania, do eh, rozširovania v podstate takéhoto povedomia, pretože si myslím, že tam je ešte stále veľmi veľká medzera. A v zásade samozrejme si myslím, že eh, tie potraviny sú v podstate príliš lacné, pretože eh, je to obrovský kôš, ktorý naplníme samozrejme potravinami, keď ideme na nákup a potom to vyhadzujeme. Ja si naozaj myslím, že aj kvalitu e, sme definovali. Definovali sme ju v podstate tak, ako v súčasnosti definovaná je a musíme naozaj o tom uvažovať. A potom, keď to musíme skrmovať e, zvieratmi a tak ďalej, my sme predsa e, v podstate zakázali to, aby sa kuchynský odpad tie tzv. splašky, aby sa to v podstate dávalo zvieratám, aby sa to krmovalo zvieratami. Takže musíme skutočne apelovať e, na ľudí, pretože si naozaj myslíme, že povedzme ten jogurt sa ešte dá pár dní aj po e, dátume e, spotreby zjesť a tak ďalej. Ale prirodzene, že sa musíme zamyslieť nad takýmto problémom a tu nejde len o potraviny, pretože tu skutočne ide o to, že vlastne čiastočne to, čo zaťažuje životné prostredie, to je práve takýto odpad, ktorý e, máme e, v vo forme potravín, pretože oni sú síce krásne zabalené, tie potraviny a tak ďalej, ale na druhej strane zase tým, že sa to spaluje, uh, je to CO2, ktoré sa dostáva do vzduchu a tam by sme mali skutočne sa nad tým zamyslieť, pretože toto by sme si mohli, tak povediať, všetko vlastne nejakým spôsobom by sme sa tomu mohli vyhnúť. Ďakujem veľmi pekne. Ross Schnellhardt. Uvidíme, aké má on uh, takéto schopnosti, pokiaľ ide o vedenie domácnosti. Takže presne to, o čom hovorila pani Klasová, O tom vlastne hovoril každý z nás. Prirodzene, že v prvom rade si myslím, že my v podstate príliš veľa vlastne ehm, míňame na potraviny, ale prirodzene, že je potrebné eh, v podstate aj hodnotiť prácu. Tomu by sme mali vedovať patričnú pozornosť. Ale samozrejme, že aj na verejnosti prebiehajú diskusie presne tak, ako eh, Karl Lorenz o tom hovoril. Príliš veľa eh, sme rozhodli, pokiaľ ide o isté normy, a samozrejme, že dnes v podstate máme rôzne výrobky, ktoré majú veľmi dlhú dobu spotreby, takže ja neviem napríklad pochopiť, že ak povedzme je to nejaký jogurt, ktorý uh, má uh, dobu spotreby 14 dní, tak e, čo všetko v podstate v tom jogurte je a tak ďalej. Toto je ideológia, ktorú jednoducho nie som schopný sledovať, toto podľa mňa nefunguje, my sme takéto veci robili, ale čo je samozrejme veľmi dôležité. A mnohí o tom tu znovu a znovu diskutovali a hovoria o prostriedkách, koch, ktoré by sa dali v podstate e, použiť na e, to, aby sa predlžila doba spotreby a tak ďalej. A ako povedala Krista, áno, e, to je pravda, pretože my sme v podstate isté e, nariadenia e, presadzovali. A pokiaľ ide o takéto produkty, tak jednoducho častokrát v podstate ich vyhadzujeme a možno, že to je síce nejaká energetická výhra, ale uh, Naozaj si myslím, že toto by sme nemali robiť. Musíme skutočne zohľadniť veľmi veľa rôznych e, úrovní, e, pretože na jednej strane samozrejme je to e, výrobok, je to produkt, ale na druhej strane, pokiaľ ide o takúto otvorenú diskusiu v nadväznosti na e, potraviny a e, šetrenie s potravinami e, v školách. E, častokrát presadzujeme e, to, aby boli žiaci vedení k zdravej výžive. A ak je niečo, povedzme, po dátume spotreby, tak sa to má vyhodiť a tak ďalej. Ale častokrát jednoducho si myslím, že ide aj o ľudí, ktorí si takéto veci jednoducho nemôžu dovoliť. Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte teraz posledné slovo pani Kalma, Karinbach. Ja si naozaj myslím, že je veľmi veľká škoda, že nemáme dostatoč e, času, pretože toto je problém, ktorý poukazuje na to, že v, e, čím sme sa vlastne zaoberali v tomto výbore, pretože toto, tu ide naozaj o otázku životného prostredia. Ide tu o polnohospodárske otázky, ale aj e, sociálnu spravodlivosť. A ja si naozaj myslím, a pre mňa v podstate je to aj uh, otázka. Nie mnohí v podstate o tom hovorili, ale ide o v podstate relatívne konzervatívny názor. Ja si naozaj myslím, že by sme e, nemali v podstate isté té postupy e, rušiť, pretože samozrejme, že tie informácie, pokiaľ ide o balenie, e, sú veľmi dôležité, pretože inak vlastne nemôžete vedieť, odkiaľ uh, povedzme ten výrobok pochádza, aké sú tam aké je zloženie toho výrobku, dokedy je naozaj v podstate uh, možné ho spotrebovať a tak ďalej. A takéto obavy eh, rastú uh, zo dňa na deň. A sú samozrejme aj deti, ktoré jednoducho nevedia, že čo v podstate je vlastne v takom výrobku, pretože oni jednoducho nie sú schopní si e, sami urobiť tie najzákladnejšie veci, pretože k tomu neboli nikdy vedení. Ale samozrejme na druhej strane ľudia v podstate doma e, poznajú isté potraviny, e, vária a tak ďalej. A dnes sme začali hovoriť o téma, o téme, ktorá skutočne eh, má veľmi veľa eh, rôznych eh, uhlov pohľadu, pretože je to veľmi veľa rôznych vecí, ktoré musíme brať do úvahy a nemali by sme na to zabúdať. Pre mňa by bolo vítané to, keby sme na túto diskusiu mali ďaleko viac času, pretože ja si naozaj myslím, že toto sú veci, o ktorých by sa malo diskutovať v celej Európe, pretože Tony potravín jednoducho vyhadzujeme a v tomto by sa pokračovať nemalo. Ďakujem. Ďakujem. Kriton Arsenis, ten má konkrétny príklad toho, ako to robia oni v Grécku. No, to dúfam, to dúfam, pán predseda, ale chcel by som takisto prispieť do diskusie a to z jedného dôvodu. Tieto miestnosti som nikdy nevidel takú zhodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Zdá sa, že všetci mysleli a zmýšľali rovnakým spôsobom. A možno, že to je ten pravý signál pre komisiu a mali by sme ho vyslať a to by, jasný, to by bol jasný signál toho, že sa nad tým zamýšľame. A to je aj problém, ktorý súvisí s krízou, pretože my sme spotrebovávali viac, ako produkujeme. A súvisí to s problémom životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej pretože sa to týka aj aspektov rozvoja a je skutočne na čase, aby sme sa v parlamente týmito otázkami zaoberali. Ďakujem pekne. Potom tu ešte boli otázky, ktoré boli predložené komisii a teraz máme tu Šantal Buči, ktorá je zo Sanka, takže môže nám poskytnúť odpovede. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pani Horsbachovej za to, že sa tejto téme začala venovať aj všetkým ostatným kolegom a kolegyňam. My všetci súhlasíme s tým, že ide o dôležitú tému a odsúhlasenie a vlastne pokiaľ ide o cestovnú mapu efektívnosti zdrojov, tak komisia jasne označila potraviny ako také, ako zdroj. A to musíme jednoducho rešpektovať. Potraviny musíme rešpektovať, nesmieme ich vyhadzovať. Pokiaľ ide o expiračnú dobu, áno, to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o etiketáž potravín, o, máme prijaté ohľadne toho aj právne predpisy. Rozdiel medzi postupmi bol jasne objasnený a musíme jednoducho rozlišovať medzi národnými pravidlami a výrobnými kvalitami, pretože expiračná doba zaručuje kvalitu, to sa týka cestovín a tak ďalej. A tie môžete jesť aj po uplynutí expiračnej doby a uvádza ich tam výrobná sféra, výrobný priemysel, pretože a napriek tomu ich môžete jesť aj po uplynutí tejto expiračnej doby, takže málo spotrebiteľov o tom vy, avšak to, čo súvisí s hygienickými pravidlami, to je skutočne súvisí s, s bezpečnosťou, to znamená spotrebovať do, to je už na národnej úrovni, takže rozlišujeme medzi týmito dvomi expiračnými dobami treba zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť. Napríklad, keď hovoríme o jogurtoch, tam je možno tá expiračná doba oveľa prísnejšia ako u ostatných produktov, ale všetko to súvisí s bezpečnosťou, súvisí to s mikrobiologickou kvalitou a bezpečnosťou potravín. Takisto sa poslanci pýtali aj ohľadne balenia. Samozrejme, to zohráva svoju úlohu, ale možno len do istej miery pretože balenie musí byť optimalizované a ak budeme baliť všetky potraviny tak, aby dlhšie vydržali na pultoch, tak budeme mať väčšie náklady na balenie. Takže musíme optimalizovať balenie čo možno najlepšie, niekedy aj viac s násobnými obalmi, možno niekedy menšie dávky potravín v týchto obaloch. Samozrejme sú tu možnosti ohľadne výskumu a inovácií, ktoré by sme mohli využiť do maximálnej miery a ten príklad, ktorý tu bol spomenutý ohľadne nanotechnológií, tu takisto ide o otázku bezpečnosti a takisto to závisí aj do akej miery spotrebitelia akceptujú takéto obaly, ktoré môžu meniť farbu, do akej miery je toto jedlo ešte požívateľné. Ale to závisí od výrobnej sféry, od producentov. Komisia zastáva názor, že všetky dotknuté strany potravinového reťazca od polnohospodárov až po spotrebiteľa sú dôležití. Máme tu stratégiu, ktorá je rozpracovaná. Vieme, že tento sektor je veľmi konkurencie schopní a treba využiť tento priestor a potenciál, ktorý tu máme jednoducho do maxima. Niekedy, keď už produkty prešli expiračnú dobu, musia byť odstránené z obchodov a musia byť nahradené čerstvými potravinami. Pokiaľ je ten estetický vzhľad potravín, tak to častokrát súvisí od predajcov a nie tak e, s legislatívou EÚ. Častokrát sa odhodí napríklad mrkva, ktorá sa práve e, v formou zberu úrody takýmto spôsobom zozbierala a nakoľko nezodpovedá štandardom, tak sa nechá na poli. Pokiaľ ide o odpad potravín, tie by sa mali dávať do bioodpadu. Nemali by sme však z toho urobiť biznis, aby sme nemali také podniky, ktoré by snažili sa dosiahnuť čo možno najväčšie množstvo odpadu, potravinového odpadu. Ja viem, že v Južnom Anglicku máme podniky, ktoré jednoducho separujú odpad a v prípade, keď to je vhodné, tak jednoducho tieto potraviny dávajú do bioodpadu. A pokiaľ ide o číselné údaje, nemáme nejaký harmonizovaný systém ohľadne potraviny je dosť ťažké vyhodnocovať e, plitvanie potravinami v domácnostiach, ale už sú tu štúdie, kde sa dá odčítať určitá informácia. Plitvanie sa deje každý deň. Tam sme sa dozvedeli napríklad, že v Paríži E, veľký distribútor potravín do celej Európy, tak tam nám povedali, že denne zhruba odhodia 8 tón čerstvých potravín. A nie preto, že by tam nebol rešpekt voči potravinám, ale je menej drahé, nákladné pre týchto predajcov zahodiť tieto potraviny, ako ich jednoducho transportovať, doviesť k spotrebiteľovi, či ďalším distribútorom alebo konečnému spotrebiteľovi. Takže vidíme, že celý tento systém budeme musieť sa na neho pozrieť a aktualizovať. Takže máme dojem, že vieme, aký cieľ sa snažíme dosiahnuť, ale musíme sa snažiť dosiahnuť tento cieľ adekvátnym spôsobom. Musíme sa patrične správať všetci, týka sa to všetkých zaangažovaných strán, týka sa to logistiky, transportu a takisto aj záležitosť, do akej miery títo všetci zaangažovaní budú hovoriť jedným hlasom. Máme miestne úrady, ktoré v jednotlivých členských štátoch zohrávajú úlohu. Takže skutočne chceme teraz kde takéto plýtvanie sa najviac deje, pozrieť sa na jednotlivé úrovne potravinového reťazca, vrátanie spotrebiteľa. Chceme sa takisto pozrieť, do akej miery sa s tým dá správne naložiť. Súhlasíme s tým cieľom, chceme zabrániť, chceme dosiahnuť prevenciu a keď sa nám to nepodarí, tak chceme to urobiť, znížiť čo možno najmenej toto plýtvanie. Dúfam, že som zodpovedala otázke. Ďakujem za túto vynikajúcu správu, pán predseda. Ďakujem pekne, ďakujem pekne komisii. Myslím, že v tejto oblasti máme zhodu, že ide o dôležitú tému. Pokiaľ ide o stratégiu efektívnosti zdrojov, počuli sme, že potraviny sa zdali, sa stali teraz témou, ktorá sa dá zefektívniť a pretože ešte veľa cieľov je tu, ktoré neboli dosiahnuté. Teraz ešte dám raz slovo pani Rozbachovej, spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem pekne ešte raz, ďakujem pekne aj komisii. Skutočne sme radi, že počujeme od kolegov kolegyň, že v podstate všetci zdieľame ten istý názor. Je tu samozrejme veľa záležitostí, ktoré by sme mohli urobiť, ale ešte v mojom stanovisku nie je zapracovaná jedna vec, respektíve niekoľko vecí, ktoré tu boli spomenuté. Linda McEvans tu hovorila o bioodpade, biomase, biopalivách. Áno, sú tu časti, ktoré sa dajú ešte znovu využiť. Niekedy je nákladnejšie spáliť takýto odpad, takže možno sa to dá využiť aj iným spôsobom. A jednoducho stálo by veľa energie spáliť takýto druh odpadu, takže jednoduchšie dať to do bioodpadu, na to, aby sa možno vyprodukoval bioplyn alebo biolátky, ktoré sa môžu využiť ďalej. Ale po vypočutí si týchto názorov musím povedať, že som mala pocit, že sa tu uviedlo, že my sme si mali skontrolovať naše vlastné pravidlá, ktoré máme na úrovni štátov. Tieto pravidlá sú síce správne, ale celé to súvisí s tým, že možno naše pravidlá zachádzajú príliš ďaleko. Ja pochádzam z krajiny, kde sme volakedy mali dva druhy. udávania expiračnej doby mali sme tam dátum, ktorý sa týkal toho, dokedy niečo musí byť predané. To sa týkalo obchodov a supermarketov. A potom sme tu mali druhý dátum, druhú expiračnú dobu. Spotrebujte do. To teraz už nemáme vďaka EÚ a možno z iných dôvodov, ale možno, že by bolo dobre, keby sme to znovu zaviedli. A potom máme ešte ďalší malý problém, ide tu o obaly. To sa tu takisto viackrát spomenulo, práve som bola v Berlíne. A a zistila som, že keď idete do supermarketu, tak skutočne tam máte veľmi veľa čerstvých produktov, potravín a ľudia hovoria, ja som iba jedna členná domácnosť, tak si zoberiem kúsok z tohoto, kúsok z tamtoho a to jednoducho nemá zmy- zmysel, alebo nemá účel, aby sme v tejto oblasti nejaké špeciálne e, predpisy mali, pokiaľ ide o balené potraviny pre jednu osobu. Častokrát používame umelé obaly, takže možno, že by bolo dobre, ak by sme sa vrátili možno k tomu, že sme mali v minulosti. Že by sme predávali potraviny, ktoré sa predávajú bez obalov, ale iba v takej miere, do akej si to ten spotrebujúci spotrebiteľ želá. A takisto sú tu potraviny, ktoré sa dajú schladiť. Takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť pozitívny, pozitívny výsledok, predovšetkým v tých domácnostiach, kde nie je veľa členov, pretože jednoducho môžeme rozmraziť iba toľko, koľko chceme spotrebovať v ten deň. Ale skutočne som rada, že máme spoločné stanovisko a že si všetci uvedomujeme, že ide o tému, ktorá je viac než závažná, pretože stále viac ľudí na celom svete má málo potravín a nemajú čo jesť. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec tejto diskusie, ktorá bola veľmi obsažná. Bolo tu veľa pripomienok a návrov, čo by sa všetko dalo porobiť. Pokiaľ ide o lehotu pozmeňujúcich návrov 19. október o 12. a 22. novembra budeme hlasovať. A Agri bude hlasovať 23. novembra, takže budeme mať ešte čas vyjadriť sa kolegovia kolegyne, lietadlo z Kodane ešte stále nepristálo. To znamená, že môžeme prejsť. Ale predsa len lietadlo už je tu. Bez emisí ticho tu sedí medzi nami, medzi nami v sále, takže môžeme predsa len prejsť k tomu bodu, ktorý je samý prvý. Ani som si to nevšimol, prepačte. Takže, kolegyne, kolegovia, vrátim sa k bodu číslo 3. Ide tu o výmenu názorov Jacqueline McGladovou. Chcel by som ho srdečne medzi nami privítať. Je to výkonná riaditeľka EEA, Európska agentúra pre životné prostredie a ona nás navštevuje raz za rok kde nás informuje o najnovšom vývoji v ich agentúre, ohľadne projektov, ktoré plánujú a ktoré sa realizujú. Isté v tejto oblasti máte veľa informácií. Pre nás mali sme v kodaní aj delegáciu začiatkom septembra a kolegovia istotne budú sa vyjadrovať k tomu, čo tam všetko videli. Takže ja teraz dám slovo pani profesorke McGladovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň. Prepačte ešte raz, že som prišla neskôr, ale nakoniec sa mi podarilo doraziť síce cez Michov, ale predsa len. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste si vyčlenili čas na to, že budete sa so mnou zhovárať ohľadne práce našej agentúry, čo sa nám podarilo dosiahnuť v roku 2011 a pozrieme sa na pracovný program na rok 2012. Pokračovali sme prirodzene vo viacerých oblastiach dosiahnuť naše ciele, aby sme zdôraznili význam diskusie, ktorý vedie k cestovnej mape efektívnosti zdrojov a súvisí to s biodiverzitou, vody, pôdy, energie, klímy a tak ďalej. Ale myslím si, že v roku 2011 našim hlavným cieľom bolo zdôrazniť spoluprácu so sieťou a s členskými krajinami, a ide tu hlavne o snahu zmodernizovať spôsob, akým pracujeme. Musíme byť efektívnejší, účinnejší, pokiaľ ide o zber vyhodnocovania informácií a pokiaľ ide o aktualizáciu našich údajov a včasnú reakciu. A v tomto zmysle sa vyjadrím, pokiaľ ide o systém vzdielaných informácií a pokiaľ ide o spoluprácu s členskými krajinami, pokiaľ ide o e spoluprácu, e, elektronickú spoluprácu. Naše priority e, v roku 2012 vychádzajú z cieľov pre rok 2011. Ide tu o zelené hospodárstvo, takisto vzdielanie úsilie, adaptačné stratégie, zoštihľovanie a modernizovanie spôsobov, akým spôsobom predkladajú členské krajiny správy a Takisto aj pokiaľ ide o podporu ohľadne diskusí súvisiacich s indikátormi, pokiaľ ide o podpory, dotácie a pokiaľ ide o rozvojové možnosti členských krajín v rôznych oblastiach, ktoré si jednoducho stanovili za prioritné. Takže v stručnosti máme viacero správ, by som mohla povedať, a aby som vás teda informovala, za ostatné týždne sme predložili uh, hlavnú, hlavne, hlavne sme sa sústredili na klimatické zmeny. Mali sme tu aj retrospektívnu analýzu, ktorá vyhodnocovala 20 rokov našej činnosti. Máme tu aj určité odhady, pokiaľ ide o to, do akej miery budú vyzerať inventáre členských krajín. To znamená, budeme mať odhad rok predtým, než v rámci rámca OSN tieto ich správy budú publikované. A vidíme, že z roka na rok e, sú tieto naše odhady správne. Takisto máme správu, pokiaľ ide o e, efektívnosť zdrojov. Vidíme, ako e, rôzne krajiny jednoducho sa snažia plniť stanovené ciele. A o dva týždne spustíme správu, pokiaľ ide o dopravu bude to predložené vo výbore pre dopravu a potom budeme pokračovať, pokiaľ ide o kvalitu e, ovzdušia. Takže tieto správy jednoducho stále prichádzajú, ale o čom nás informujú? Informujú nás o tom, že vo viacerých prípadoch jednoducho ešte stále nedosahujeme tie ciele ohľadne životného prostredia, ktoré sme si stanovali. Pokiaľ ide o skleníkové plyny a emisie, tam sa snažíme dosiahnuť kiotské záväzky, ale máme tu aj nárast v roku 2010 zhruba o 2,4 Avšak to je náraz, pretože v roku 2009 boli nižší, ale ešte stále sa uberáme správnym smerom a týka sa to všetkým Rakúska, Luxemburska, Talianska. Tieto krajiny musia jednoducho uplatniť oveľa viac vnútorných nástrojov a politik na to, aby dostali týmto záväzkom. Pokiaľ ide o rok 2012, tam som sa chcela sústrediť predovšetkým na to, do akej miery sa zmenia uh, politika budov je tu emisie skleníkových plynov a takisto pokiaľ ide o zdieľanie, naše úsilia. Takže tieto publikované výsledky nás jednoducho sa prinášajú nám pred oči, pred zrak obdobie roku 2010 a informujú nás o tomto období a v tomto zmysle vlastne sa pozeráme na definíciu týchto emisí zo strany jednotlivých členských štátov. Takže ide tu o veľmi citlivú otázku pre jednotlivé členské štáty a agentúra ako taká sa tým dostáva možno do inej polohy ako v minulosti a to predovšetkým v tom ohľade, že sa sústredíme na sféru hospodárstva, ktorá nesúvisí s obchodom a budeme tu mať expertnú revíziu v rámci jednotlivých členských krajín, s ktorými spolupracujeme a Otázka zostáva, že aké informácie bude dávať do tých svojich národných inventárov. Takže to je pre nás veľmi dôležité. Museli sme si stanoviť iné priority. Budeme však e, vo väčšej miere využívať e, expertov, ktorí sú uznávaní v medzinárodnom meradle, tak aby sme vytvorili tým odborníkov, ktorí budú skúmať e, obsah týchto inventárov. Budeme teda pozorne sledovať vývoj, bude to mať samozrejme vplyv na náš rozpočet. Čo sa týka efektívnosti využívania zdrojov, tu pracujeme bok po boku s komisiou do veľkej miery, ale aj s vami v Európskom parlamente. Snažíme sa pozerať e, do budúcna, ako budú vyzerať budúce výpočty tejto výročnej štúdie o raste. Dúfame, že v priebehu roka sa nám podarí sformalizovať e, využívanie e, výhod Európy. Vďaka tomu by sme dokázali lepšie kvantifikovať spôsoby využívania pôdy, vody, uhlíka a tak ďalej. Toto by potom bolo uvedené tabulka, ktoré sa týkajú domácej spotreby súrovín. Potom by sme porovnali tieto údaje s údajmi zo Svetovej banky a dúfame, že v roku 2012 sa toto bude uznávať ako medzinárodný prístup nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta. Čo sa týka biodiverzity a vody, tu sa nesústreďujeme len na rozšírnu podporu existujúcej legislatívy, čo sa týka eh, projektov ako Habitat alebo Natura 2000, ale chceme investovať aj do infraštruktúry. Chceme spolupracovať s komisiou eh, a dohodnúť sa na základných hodnotových a porovnávacích tabulkách, eh, na základe ktoré, ktorých budeme potom môcť vyhodnočiť dopad na zelenú infraštruktúru v Európe. Ďalej budeme taktiež hodnotiť ekosystémy v spolupráci s mnohými inými aktérmi a taktiež budeme skúmať post-nagojský vývoj vo veci biodiverzity, tak aby sme si stanovili ciele a podciele. V medzinárodnom meradle budeme podporovať mechanizmus zúčtovacích stredísk. Dúfam, že sa to využije aj na úrovni spoločnosti, a na úrovni vlád štátov, tak aby sa podarilo naozaj číselne vyhodnotiť dopad klimatických zmien. Čo sa týka našich výsledkov, no už v oblasti biodiverzity v Riu sa budeme snažiť propagovať eh, význam biodiverzity tým, že budeme prakovať práve prístup a využívanie potravín, a jedným z najlepších propagátorov biodiverzity sú kuchári, ktorí naozaj dokážu, dokážu zdôrazniť, aká dôležitá je biodiverzita, aby sme naozaj mali dosť potrebiť na našom tanieri. Teda eh, v Riu sa chystáme na veľké podujatie, budú tam mnohí kolegovia celého sveta a tam budeme spoločne propagovať myšlienku biodiverzity a jej významu pre našu výživu. Ďalším významným pilierom eh, Rio plus 20 bude ministerská konferencia a v jej súvislosti aj globálny, globálne vnímanie informačných eh, systémov. Tie hlavné princípy SEIS, to znamená zdieľaného environmentálneho informačného systému, sa stávajú základnými piliermi ďalšieho vývoja. Zdá sa, že aj v budúcnosti budú zohrávať dôležitú úlohu aj v deklarácii zria. My to vnímame ako e, veľmi mm, významný spôsob komunikácie, spolupráce s krajinami, tak aby sme sa spoločne posunuli ďalej na ceste predkladňa správa a e, overovania údajov. Podporuje to aj generálne riaditeľstvo DEVKO, e, ďalej Európsky susedský program aj na východ, aj na juh a taktiež mnoho aj samostatných krajín má záujem o spoluprácu, napríklad Rusko alebo Tunisko. Ďalšie ťažkosti, ktoré však očakávame, e, súvisia s GMES a to bude mimo viedržného finančného rámca a to stiaží naše plány do budúcna. Predpokladali sme, že GMES vďaka našej činnosti a našim službám, ktoré sú zamerané na pôdu, že sa nám podarí skombinovať inštitucionálnu činnosť s satelitmi a tým by sme e, využili práve tú investíciu do satelitov, e, ktorá predstavovala 2,3 miliardy eur. Už teraz vidíme, že bez e, tohto programu GMS a bez finančného rámca patričného je tu naozaj sný problém v oblasti podpory polnospodárstva, ďalej v oblasti vyžívania pôdy a s tým súvisiacich zmien, ďalej aspekty uhlíka a tak ďalej. Teda ak by som mala predniesť jednu požiadavku, bolo by to, aby ste sa opäť vrátili k téme GMES, aby ste si uvedomili, aký je to dôležitý segment pre všetky oblasti, nielen politiku eh, eh, bolo si životného prostredia, ale napríklad aj eh, námornú politiku, regionálnu politiku, polospodárskú politiku a tak ďalej. Na záver môžem povedať toľko, že veľmi um, Radi vás podporujeme, najmä čo sa týka rozvoja 7. rámcového programu. Viem, že je tu požiadavka, aby sa to vypracovalo už do januára. Neviem, či je to reálne, či je to možné. My vám budeme k dispozícii a to nie len formou zverejnenia správy o stave životného prostredia, ale myslím, že môžeme sa obratiť aj na štáty priamo, opýtať sa ich, ako vnímajú oni ten implementačný program. V súčasnosti rakujeme s viacerými krajinami o spustení pilotných štúdí v oblasti odpadu, kvality ovzdušia a možno aj téme biodiverzity, aby sme sa naozaj zamerali nielen na oblasť plnenia, transpozície, ale aby sme sa zamerali aj na to, prečo legislatíva v niektorých a mnohých prípadoch e, sa nedá implementovať v plnej miere. Súvisia s tým e, problémy, ktoré napríklad sú spojené s investíciami, z a tak ďalej. Spoločne so sieťou EPA sme už zadefinovali viacero krajín na 2012, keď sa budeme venovať téme odpadu konkrétne, ale napríklad v oblasti kvality ovzdušia budeme spolupracovať s mestami a budeme spoločne hľadať spôsoby, ako dosiahnuť plnú implementáciu tých politík, o ktorých práve teraz rokujeme. Pán predseda, toľko teda v tejto chvíli z mojej strany. Veľmi rada, veľmi ochotne odpoviem na otázky, ktoré mi poslanci položia. Ďakujem. Ja, vielen Dank, äh, Jacqueline McLeod. Ďakujeme pekne, äh, Jacqueline McLeod. Teraz äh, si tu môžete trošku vydýchnu. Ähm, Musím zdôrazniť, že v mnohých oblastiach nemáme údaje. Informácie, ktoré nám poskytujete vy, sú preto mimoriadne dôležité pre naše rozhodnutia, pre našu legislatívnu činnosť. Teraz napríklad, keď hovoríme o tom, ako zabezpečiť GMES, aby sa to nevyňalo z nášho aktného rámca, aby sa to nezrelativizovalo, aby bolo zabezpečené ďalšie fungovanie tohto systému. 7. akčný program pre životné prostredie na rok 2012. Tu agentúra tiež priloží ruku k dielu. Možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť neskôr, čo presne to bude obnášať. Tento akčný program, 7. akčný program pre životné prostredie, ako to vnímate vy, téma, ktorou sa zaoberáme my, je otázka využívanie napríklad aj biopalív. V niektorých prípadoch sme skonštatovali naozaj výnimočné výsledky, na druhej strane sú aj veľké nedostatky a sú tam veľké nezrovnalosti v týchto údajoch. Máme e, kontaktnú osobu pre vašu agentúru a tou osobou je Daniel Brandry a tomu hneď dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani McGlade za veľmi jasnú prezentáciu Chcem sa poďakovať ešte raz v mene nášho výboru e, za srdečné privítanie, ktoré ste nám poskytli pred niekoľkými týždňami, keď sme navštívili vašu agentúru. Celá naša delegácia sa tam cítila veľmi dobre. E, diskutovali sme o tom už zhruba pred týždňom dvoma tu vo výbore o tejto našej ceste. Ak dovolíte, rád by som vám položil dve otázky. Jedna sa týka odpadu Politika odpadu je spojená s obrovskými problémami v oblasti implementácie. Hovorili ste o e, niektorých pilotných projektoch. E, e, zvažujete možno nejaké ďalšie úlohy, ktoré by mohla agentúra zohrávať v oblasti pomoci alebo aj monitorovania plnenia tejto legislatívy na úrovni členských štátov, najmä keďže ide o takúto naozaj mimoriadne dôležitú oblasť. A moja ďalšia otázka sa týka biodiverzity táto téma je predmetom veľkého tlaku. Vidíme, e, že sa dejú nezvratné zmeny v oblasti biodiverzity. Možno sa trochu nechávam inšpirovať e, svojou krajinou, ale vidím, že ministri tvrdia, že na základe súčasnej politiky sa im podarí ľahko dosiahnuť ciele, ktoré sú stanovené v európskej legislatíve. A aj keď viacerí vedci nesúhlasia, náš minister e, naďalej tvrdí, že on tie ciele dosiahne. Ale predtým, ako sa budú hodnotiť naozaj tie ciele, on už dávno nebude vo svojej funkcii. Myslíte si, že vaša agentúra by mohla zohrávať nejakú úlohu v tejto oblasti, pretože hovoríme o politikách, ktoré, ktorých výsledky sa prejavia až o 10-15 rokov? Možno by ste vy mohli e, nejakým spôsobom zareagovať na tento vývoj. Ďakujeme pekne. Pán Gerbrandy, teraz e, dáme slovo ďalším ročníkom, Richard Weber. A ja by som sa vám rád srdečne poďakoval, pani generálna riaditeľka. Keď hovoríme, keď sa pozráme na rozpočet, na návrh, ktorého bol predložený v e, posledných dňoch, myslím, že môžeme byť hrdí na to, že sa tam podarilo do toho zapracovať tak veľa aspektov udržateľnosti. Myslím, že s tým súvisí aj úloha, ktorú vníma vaša agentúra, najmä v súvislosti s poskytovaním eh, nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné a taktiež vaša spolupráca so štatistickými úradmi a s Európskym štatistickým úradom. Už máme aj výpočty, ktoré sa týkajú environmentálno-ekonomických aspektov. Chcem sa opýtať, do akej miery funguje táto spolupráca so štatistickými úradmi tak aby sme naozaj mali prístup eh, k dôveryhodným údajom. To je moja prvá otázka a ďalej. Po druhé, naposledy sme o tom tiež hovorili, hovorili sme o eh, rozširovaní eh, týchto údajov. Viete, že politika žije z verejnej mienky a niekedy mám dojem, že práve tieto údaje o životnom prostredí nie sú až tak zdôrazňované, pretože iné možno rezonujú viac vo verejnosti. Možno aj vaša agentúra by mohla prispieť k tomu, aby sa to zlepšilo v budúcnosti. Ešte jedna technická otázka, ak dovolíte. A hovorili ste o zvyšovaní kvality ovzdušia. Možno by ste sa mohli vyjadriť trošku podrobnejšie, najmä k téme prachových častíc, jemného prachu. V mnohých mestách je to veľmi závažný problém. Ako vnímate zmeny, ku ktorým um, dochádza ako vyzerajú údaje, ktoré máte vy k dispozícii. Chris Davis. Keby som uh, mohol v podstate pokračovať v týchto témach, uh, v prvom rade uh, obchodovanie s emisiami a súčasné ciele znižovania CO2. Hovorili ste o Taliansku, ale ja som si nevšimol, že by Taliansko nejak sa veľmi vymykalo z patričných eh, číselných údajov. A pokiaľ ide o eh, stratégiu 2020, niekedy je potrebné naozaj komisii pripomínať, že všetká takáto eh, politika by sa do roku 2020 dala presadiť a že by sme to naozaj mohli znížiť o 15 v rámci domácich pomerov. Samozrejme, že nehovorím len o energetickej úspornosti, efektívnosti a hovorí sa samozrejme o tom, že e, e, sme vlastne na dobrej ceste, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov stanovených pre rok 2020. E, a samozrejme, že sú to energetické úspory, ktoré by vlastne mali istým spôsobom poháňať práve vlastne toto znižovanie CO2. Do akej miery, a to by som, na to by som sa chcela opýtať, v podstate sú tieto veci ohrozené Ďakujeme veľmi pekne, Margareta Oakley. Veľmi pekne ďakujem za slovo. A pokiaľ ide o to naše posledné stretnutie v Kodani, bolo to veľmi užitočné stretnutie a prirodzenie, že ja by som to chcela znovu prepojiť na e, ten odpad a biomasu a klimatické zmeny. Pokiaľ ide o klimatický neutralizmus, respektíve E, predpoklad tzv. E, nulových emisí v nadväznosti na biomasu, ktorá by sa mala využívať na e, produkcie energie. Ja si naozaj myslím, že toto je nástroj, ktorý nie je dostatočne, tak povediac, odôvodnený, ak by som to mala povedať veľmi pekne. A ešte ďalšia vec, ktorá sa s týmto spája, keby ste mohli viac analýz predložiť v nadväznosti na životný cyklus pokiaľ ide o rôzne zdroje, lebo tie zdroje to môže byť naozaj odpad, to môže byť drevo a tak ďalej. Ja si myslím, že ste spravili fantastickú prácu v nadväznosti na to, že ste poukázali na to, že odpad je naozaj veľmi cenným zdrojom, že je to skutočne zdroj. I keď samozrejme je veľmi um, chytrým spôsobom asi nie je len to spalovanie odpadu. A kde by sme našli nejaké presné údaje, pokiaľ ide o znečisťovanie ovzdušia. Ešte potom ďalšia vec. Bolo by užitočné možno prepojiť tieto kritéria v nadväznosti na biomasu. A my dúfame, že toto komisia predostrie. Tam by sme mali naozaj mať úplne jasne v tejto veci. Takže toľko. Ďakujem. Corinne Lapage. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. A chcela by som sa poďakovať pani riaditeľke za jej prezentáciu. Chcela by som sa vám poďakovať za všetku tú prácu, ktorú vykonáva vaša agentúra. To, čo poviem, to v podstate e, bude len zopakovaním e, tých vecí, ktoré tu už odzneli Pán Davis hovoril o prepojení e, istých zistení a tejto politiky. Samozrejme, že musíme patričným spôsobom argumentovať, pokiaľ chceme zmeniť istú politiku. Vaša práca, ktorú vykonávate v nadväznosti na hodnotenie, je mimoriadne dôležitá, pretože ako náhle si je to kvantifikované, môžeme v podstate isté náklady vyčísliť v nadväznosti na nápravu, namiesto toho, aby sme tieto náklady e, používali na prevenciu. Samozrejme, že sú tu isté environmentálne výhody, ktoré takisto mimoriadnú úlohu zohrávajú, pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti. Toto naozaj potrebujeme a takéto hodnotenie z vašej strany je veľmi užitočné. A pokiaľ ide o ďalšie náklady, samozrejme, že to je väčšinou, väčšinou jadrom diskusie, pretože hovoríme častokrát o kvótach, o, o zdaňovaní e, uhlíkových emisí, vždy hovoríme o týchto externých záležitostiach a samozrejme, že ten postup, ktorý, ten pokrok, ktorý dosahujeme, je veľmi pomalý. A dúfame, že na budúci týždeň e, budeme mať viac údajov k dispozícii, pokiaľ ide o tieto zdroje a rozmýšľam nad tým, že ako by sme mohli toto úsilie nejakým spôsobom urýchliť, aby sme naozaj mali viac informácií a aby sa tieto informácie dali potom eh, jasne patričným spôsobom eh, vyjadriť eh, v ekonomických číslach. Matias Bote, vy ste hovorili o téme kvality kvality ovzdušia. O tom hovoril práve aj pán Zeber a položila vám v nadväznosti na toto jednu otázku. Pokiaľ ide o dopravu, stále e, sa vlastne zvyšuje znečisťovanie ovzdušia, ale samozrejme, že máme dočinenia aj s NOx-mi. A je to kontraproduktívne a chcel by som v podstate počuť vaše stanovisko, ako vlastne prebiehajú takéto e, merania a akú stratégiu vlastne presadzuje Európska environmentálna agentúra. A pretože samozrejme, že veľmi dobre vieme, že v budúcnosti jednoducho budeme mať s týmto dočinenia a ak isté normy v podstate presadíme, budeme musieť mať aj patričné nástroje k dispozícii. Uh, takže by som v nadväznosti na toto chcela si vypočuť vaše stanovisko. Ďakujeme veľmi pekne. Anna rozpach? A toto bolo veľmi zaujímavé stretnutie, ktoré sme absolvovali v, Kone, v Kodani a e, naozaj e, bolo veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom pristupujete k práci. Ale presne tak, ako moji kolegovia, a by som vám bola veľmi vďačná za to, keby ste ešte viac analýz vypracovávali, pretože práve e, pred chvíľkou som sa rozprávala s osobou, ktorá mi tvrdí, zistila, respektíve sa pýtala, že či by EÚ nemohlo niečo podniknúť aj v jeho vlastnom členskom štáte proti e, znečisťovaniu ovzdušia. Čo môžeme robiť e, v podstate e, s fabrikami, ktoré naozaj púšťajú do ovzdušia veľmi nebezpečné látky? Akým spôsobom sa dá v tomto postupovať? Sú to len proste nejaké pokuty, alebo akým spôsobom by sa dalo v podstate tomuto zabraňovať. A potom ešte pokiaľ ide o kvalitu vody. Do akej miery sú toky e, znečistené. To je niečo, čo mne v súčasnosti leží tak povediať najviac na srdci. Veľmi pekne ďakujeme za tieto otázky a teraz vám dávam slovo. Budem sa od, snažiť na tieto otázky odpovedať, pán predseda. Pokiaľ ide o uh, E, kvalitu ovzdušia, kvalitu e, vody a znečisťovanie e, týchto médií, to nám, na tom nám samozrejme veľmi záleží, pretože tam v podstate nejde len o to, aby nám štáty hlásili, že konajú v súlade s patričnými normami, ale v, v podstate E, si štáty musia uvedomovať to, že vlastne e, tomuto všetkému vystavujú vlastne e, svojich obyvateľov. My bez ohľadu na tú správu, ktorú o pár týždňov budeme publikovať, my sme samozrejme brali do úvahy aj ekonomickú analýzu nákladov a znečisťovania. Je to obrovské číslo. Takže my sa, myslím, budeme snažiť sa viac, tak povediať, vyzbrojiť. My vyzbrojiť teda vás a, ako výbor, ale aj iné výbory v nadväznosti na to, že prečo si jednoducho nemôžeme dovoliť urobiť o nič menej, ale musíme práve e, toho robiť ďaleko viac, pokiaľ ide o implementáciu a pokiaľ ide o kvalitu. Kvalitu, e, k tomu sa samozrejme vraciam stále znovu a znovu, pretože veda sa naozaj stále, e, veda robí stále väčšie a väčšie pokroky a ide tam naozaj o jemné e, prachové častice, ide tam aj o ozón a tak ďalej, ktorý je dôležitý nielen pre ľudí, ale aj pre ekosystémy a pre rastliny. A vo všeobecnosti si myslím, že by sme mali zmodernizovať spôsob, ako vlastne e, zapájame takéto nástroje do hodnotenia dopadu. Musíme, si brať, musíme brať do úvahy to, že existujú samozrejme aj isté priestorové rozdiely. Nemôžeme sa pozerať na Európu ako celok, ale musíme byť veľmi špecificky, pokiaľ ide o konkrétne urbanistické osídlenia a musíme naozaj v podstate veľmi um, pevne držať v hrsti vlastne spôsob, ako budeme pracovať s takouto štatistikou. A e, ja som veľmi potešená tým, že naozaj so štatistickými úradmi spolupracujeme veľmi dobre. Eurostat sa rozhodol, že bude takéto priestorové štatistiky v podstate e, publikovať. To znamená, že to bude e, priestorové modelovanie a samozrejme ovplyvňovanie populácií v mestách, aj v menších v podstate mm, sídlach a tak ďalej, aby sme lepšie pochopili, že ako vlastne takéto znečistujúce látky um, mm, ovplyvňujú uh, každodenný život. A toto myslím, že sa stane veľmi rýchlo. Máte naozaj pravdu v tom, o čom ste hovorili, pokiaľ ide o to, že by sme mali vlastne v uh, verejnosť vo všeobecnosti informovať a tieto informácie by mali byť k dispozícii, mali byť veľmi ľahko dostupné. Samozrejme, že e, na konci roku isté veci v podstate zverejňujeme prostredníctvom um, internetu um, a tak ďalej. To znamená, že ľudia sa naozaj môžu potom uh, dozvedieť, ako vlastne vyzerá celková situácia, nie len v podstate v jednotlivých oblastiach, ale aj celkovo. Uh, a snažíme sa samozrejme revitalizovať e, tento inak veľmi byrokratický e, systém podávania správ a snažíme sa vlastne zapojiť aj občianskú spoločnosť a verejnosť do takéhoto podávania správ a, snažíme sa ich presviečať o tom, že je potrebné sa naozaj zamyslieť nad tým, že existujú rôzne prostriedky, ako nás môžu informovať telefonicky, cez e, internet a tak ďalej jeden z dôvodov, prečo je dôležité zdieľanie e, takýchto informácií. Občania by mali byť naozaj súčasťou takéhoto podávania správ o životnom prostredí. Našou úlohou ako agentúry je vlastne zaangažovať ľudí e, do takej dvojsmernej konverzácie, nie len jednosmernej. Musíme naozaj využívať sociálne médiá, sociálne e, možnosti, pokiaľ ide o podávanie správ v nadväznosti na to, čo ľudia pozorujú, čo vidia. A naozaj samozrejme biodiverzita sa stále viac a viac v podstate dostáva do povedomia ľudí a sú to samozrejme aj rôzne druhy, ktoré sa považujú za cudzie druhy. A samozrejme, že ľudia vlastne nám častokrát halásia eh, eh, výskyt takýchto rôznych rastlinných druhov a tak ďalej. A pokiaľ ide o túto diskusiu týkajúcu sa klimatických zmien a samozrejme biomasu, využívanie e, pôdy e, a tak ďalej. Aby som odpovedala na vašu otázku v nadväznosti na Taliansko, pán Davis, áno, je to na zozname, je to v poslednej správe a bez toho, že by som chcela povedať, že je všetko naozaj rúžové v tej našej záhrade, práve naopak, ja si naozaj myslím, že čelíme skutočným zmenám, pokiaľ ide o štruktúru e, ekonomiky, hlavne pokiaľ ide o, o cestu, ktorou sa vlastne poberá energia, energetika. Môžeme samozrejme sledovať, že ten trend i keď sa povedzme tá hospodárska činnosť postupne zvyšuje asi o 4%, ešte stále je to ďaleko, ďaleko pod tou hladinou, na ktorej by to malo byť, na to, aby sme naozaj dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Takže či skutočne môžeme e, ísť pod tých 20 e, myslím si, že áno, že skutočne tých 25 môžeme tvrdiť, že je to dosažiteľný cieľ, ale samozrejme, že musíme brať do úvahy všetky možné nástroje, ktoré majú jednotlivé krajiny k dispozícii a naozaj dozerať na to, aby sa patričné čiastkové ciele dosahovali, tak povediac každodenne. Musíme mm, samozrejme aj istú motiváciu e, zaviesť. 25 to je naozaj dosť e, značné číslo, a samozrejme, že v tej správe, ktorú sme vypracovali, máme detailnú analýzu, takže samozrejme veľmi rada. E, samozrejme, som ochotná sa tomu venovať dlhšie a presvedčiť vás o tom, že je to vlastne naozaj e, dôveryhodné, že je to skutočne v podstate číslo, ktoré sa dá dosiahnuť do roku 2020 pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami, keď prejdeme do ďalšej fázy, pokiaľ ide o zdieľanie úsilia, pokiaľ ide o ten sektor, kde sa neobchodujú, tak tam uvidíme ešte väčšie zisky, ktoré by sa boli dali dosiahnuť. Myslím tu na polnohospodárstvo, predovšetkým na tú rozprávu, ktorá tu prebehla. Videli sme dramatické zmeny v polnohospodárskom sektore, pokiaľ ide o emisie. Tieto samozrejme musú musia pokračovať, ale musia byť v súľade s cenami umelých hnojív ale takisto to súvisí s otázkami vody a biodiverzity. A čo tu momentálne začíname pozorovať po veľa rokoch je, že úsilie v ostatných sektoroch a iných sektorov a sektorových politikách sú skutočne sa začínajú vyplácať, predovšetkým pokiaľ ide o redukcie emisí. To znamená, že vidíme z niektorých ostatných sektorov, že sa tu ukazujú celkom pozitívne signály, pokiaľ ide o emisie redukciu emisí skleníkových plynov. A to je niečo, čo za našu stranu je úsilie, ktorému by sme sa mali vyjadrovať, aby sme jednoducho nestratili takúto e, prierezovú spoluprácu. Pokiaľ ide o vodu, už sa tým dostávam ku koncu, kvalita vody je ešte stále veľkým problémom. Máme tu nitráty, máme tu aj iné problémy, ktoré súvisia s znečisťovaním vody, ale čo si tu uvedomujeme, pokiaľ ide o túto cestovnú mapu efektívnosti vody, tak šetrenie vody nám pomôže predovšetkým na to, aby sme zachovali kvalitu vody. To znamená, e, tento energe, toto energetické prepojenie ohľadne vody nám pomôže. Ak sa zamyslíte nad tým, koľko vody sa využíva napríklad na juhu v polnospodárstve, môže to byť 80 A tým, že začneme jednoducho sa pozerať na to, koľko vody dávame do takéhoto systému, tak veľa farmárov jednoducho sa sústredí aj na to, čo okrem vody, e, aké iné vstupy ešte majú a celkové toto zaťaženie sa začína znižovať a máme z toho konkrétne dôkazy v niektorých južných krajinách. Ak by sme sa vrátili k biodiverzite vo všeobecnom zmysle slova, ako by sme mohli zabezpečiť, aby ministri, ktorí jednoducho upl- uplatňovali politiky, ktoré sa dajú dosiahnuť, tak jeden z tých kritických problémov, ktorý sme si všimli, je to, že biodiverzita súvisí aj s nákladmi udržiavania. To, je ná, to sú náklady a to je vlastne nástroj, ktorý sa nevyužíva v dostatočnej miere, pretože náklady na nápravu sú vlastne základov tohoto nového prístupu, ktorý sme prijali. A toto je spôsob, akým vlastne prepojíme, ako prepojíme túto spoluprácu. A to súvisí s konkrétnymi cieľmi, ktoré boli stanovené a zo štatistického hľadiska to sa potom transformuje do jednotlivých koleniek a potom sa to celé vyústi do tých národných účtov. A ak by sme mali v tomto zmysle postupovať a dúfam, že parlament ocení využívanie takéhoto hodnotenia ekosystému, nielen pokiaľ ide o efektívnosť zdrojov, hneď ako zoberieme do úvahy e, tieto náklady na obnovu a udržanie, tak bude skutočne veľmi ťažké, aby sme, e, aby sme jednoducho upustili od biodiverzity to už potom nebudeme môcť obhájiť, pretože budeme vidieť konkrétne výsledky. A preto by som chcela povedať, že mali by sme sa možno viac pozrieť na všetky politiky, nielen na vodu, ale aj na biodiverzitu a na vzduch. Potom ešte témy, ktoré súvisia s biodiverzitou a podobnými témami, je celkom jasné, že ak sa pozrieme už na detaily napríklad biomasy, a či to považujeme za produkt, ktorý je neutrálny z pohľadu uhlíka a ak sa pozrieme na masu a na množstvo biomasy ako také, tak Musíme teda celé do súvisu aj s inventármi, ale s celým chodom našej agentúry. A jeden z problémov, ktorý máme, je, či sa nám, či sa nám podarí rozpracovať kritéria udržateľnosti biomasy. Áno, ale museli by sme to urobiť celkom otvorene a celkom detailne, aké plodiny a kde a akým spôsobom boli pestované a Museli sme tieto informácie zozbierať zo všetkých členských krajín a myslím, že z politického hľadiska jednoducho nie sme ešte v situácii, že by sme to mohli využiť takýmto spôsobom. A Chcela by som vás v budúcnosti môcť uistiť o tom, že vytvorenie takýchto kritérií by mohlo prispieť k verifikovateľnosti celej tejto témy. Je to síce určitá dilema, avšak implementácia tejto teórie v teréne, v konkrétnej situácii, v kontexte diskusí s jednotlivými členskými krajinami, do akej miery oni využívajú biomasu, tak to by už bolo problematickejšie. Na úrovni Európy by sa to dalo, hoci by to bolo komplikované. Je to využívanie pôdy, o nepriame využívanie pôdy, ale myslím si, že ešte konkrétnejšie by sa to dalo dosiahnuť predovšetkým v oblasti zelenej, zeleného poľnohospodárstva. Ak by sme sa pozreli napríklad na spoločné poľnohospodárske fórum, tak by sme si uvedomili, že sú tu možno určité nebezpečenstva, ktoré hovoria o tom, že chceme, aby sa udržiavali pastviny, ale predsa len sú tu záležitosti, ktoré musíme byť veľmi pozorní, do akej miery chceme definovať túto oblasť. Ale toto je pravdepodobne téma, ktorá je pre vás veľmi dôležitá, ale potrebujeme viac politickej vôle na to, aby sme mohli začať monitoring a verifikácie, vyhodnocovanie, aby sme jednoducho povedali, že v tomto ohľade je biomasa neutrálna. A tým sa vlastne dostávam potom ku konkrétnej záležitosti, do akej miery odpad, e, akým sa, spôsobom sa nakladá s odpadom a akú úlohu v tomto zohráva naša agentúra. Hovorili sme tu o agent o implementácii jednotlivých pravidel našej agentúry práve v tejto oblasti. Problém implementácie súvisí s tým, že to je veľmi komplexná problematika. Máme tu konkrétnu tému, ktorá sa týka transpozície správneho hľadiska a v, tomto, v tejto oblasti komisia zohráva jedinečnú úlohu. A zohrávajú predovšetkým v kontexte komunikácie s jednotlivými členskými štátmi. Ale kde je ten problém ako taký, tak to je odpad. A nakoľko som už navštívil skutočne veľmi veľa krajín, a kde sme sa pozerali na to, akým spôsobom nakladajú s odpadom, tak treba povedať, že tu máme zhruba 7 rôznych problémov, o ktorých musíme diskutovať. Niektoré som už spomenula. Nekonformnosť, nedostatok investícií, doslova nedostatok kapacít častokrát nedorozumenia na úrovni základov, pokiaľ ide o separovanie, znovu využitie, recyklácia. To je niekedy skutočne prekvapivé, že, rozdiel týchto, že množstvo týchto rozdielov medzi ambíciou a schopnosťou dosiahnuť to je veľmi veľký. A takisto sú tu um, veľké nedorozumenia, pokiaľ ide ohľadne vhodnosti e, zostavenia určite hierarchie v konkrétnej krajine vo vzťahu k populácií vo vzťahu k energii, vo vzťahu k využívaniu pôdy a územného plánovania. Takže čo by som skutočne navrhla pre ďalšie obdobie, možno pre ďalší rok či dva, je, aby sme využili niektoré pilotné štúdie, aby sme sa pozreli na celkový záber tohto problému, pretože ja mám pocit, a po návšteve viacerých krajín, že viaceré problémy, ktoré s týmto súvisia, sa dajú vyriešiť a to celkom prakticky, veľmi priamo čiaro, bez toho, že by sme e, o tom veľa rozprávali, ale myslím si, že by skutočne bolo dobré, aby sme viedli dialog s jednotlivými členskými krajinami, aby lepšie implementovali plán nakladania s odpadom, aby boli praktickejšie a, a aby sme to jednoducho ne založili cieľe iba na inšpekciách a kontrolách. Treba si vymierať overené postupy. Pokiaľ ide o čistotu ovzdušia, to je niečo iné, tam potrebujeme viac participácie a zúčastnenosti, zaangažovanosti jednotlivých partnerov a musia jednoducho pochopiť tento problém. Ale pokiaľ ide o odpad, tak tam je to celkom jasné. Tam môže aj naša agentúra pracovať s jednotlivými krajinami priamo v teréne. Samozrejme, bude to nakoniec si vyžadovať veľkú, veľké náklady, ale myslím si, že v rámci spolupráce sa nám podarí dosiahnuť veľa výsledkov v priebehu šiestich mesiacov, aby sme jednoducho mohli potom na tom fóre diskutovať, do akej miery môžeme tejto problematike venovať pozornosť. Mám pocit, že som už sa vyjadrila k všetkému, ale ak som náhodou niečo opomenula, tak sa rada k tomu vyjadrím. Ďakujem pekne, Jacqueline. Myslím, že to skutočne významná práca, ktorú vykonávate, je pre nás veľmi dôležité. Vychádza z vašich analýz, z vašich štúdií a ako ste videli, všetky otázky, ktoré tu odzneli, mm, sú ešte stále aktuálne. Čistota vody, čistota ovzdušia, nakladanie s odpadom, ale tu budú problémy so skladkami v niektorých členských štátoch. Možno budete chcieť vedieť, akým spôsobom prebieha monitoring a implementácia v tejto oblasti. Takže ďakujem. Delegácia skutočne bola rada z tej návštevy, ktorú podnikla a budeme pokračovať v rámci našej dobrej spolupráce, takže želám všetko dobre pre ďalšiu prácu a želáme veľa úspechov. Ja by som ešte na záver sa chcela poďakovať za vašu podporu. Ďakujem. Takže dovidenia. continuons l'ordre du jour avec euh, la question de la... Takže prejdeme k ďalším bodom na našom programe. Teraz sa pozrieme na implementáciu legislatívy v oblasti životného prostredia v členských štátoch. Prvým bodom na programe je situácia v Grécku. Pán Skylakakis, nech sa páči, máte slovo. Moja téma je relatívne jednoduchá. Komisia sleduje implementáciu smernice 91 156 na tému odpadu, najmä čo sa týka niektorých konkrétnych e, skládok v Grécku a ich e, uzatvorenia. Je to veľmi horúca téma v Grécku. E, lehota na ukončenie ich činnosti uplynula v júli 2011 a lehota reštauračných prác e, plyne v júni 2012. Komisia uviedla, že príjme všetky nevyhnutné opatrenia, vrátanie možných súdnych konaní. Chcem sa opýtať, e, ako vyzerá situácia v tejto chvíli, koľko skládok už bolo uzavretých a do akej miery je pravdepodobné, že všetky skládky by boli zatvorené a aj e, by prebehla náprava e, okolitého životného prostredia do júna 2012. Mohli by sme e, dať teraz slovo komisii, aby zareagovala. Nech sa páči. Ďakujem. Obdržali sme najnedávnejšiu správu E, gréckej vlády 26. júla a správa potvrdzuje, že grécké orgány nesplnili lehotu, ktorá uplynula do konca júna 2011. Ešte stále je údajne 82 nezákonných skládoch, ktoré fungujú k danému dátumu a e, už sa podalo dosiahnuť pokles, pretože v júni predchádzajúceho roka ich bolo vyše 300, teda ich počet klesol Vláda však e, očakáva, že do júna 2012 sa podarí uzavrieť všetky skladky. 14. septembra sme sa stretli s gréckými orgánmi, vysvetlili nám, že toto oneskorenie je spôsobené reformou miestnych samozpráv. Snažia sa zo všetkých síl vyčistiť tieto skládky. Hlavným problémom je nízka miera absorpcie európskeho financovania je financovanie k dispozícii na uzavretie týchto skládok a na oživenie, ale iba 6 až 8 týchto peniazí sa naozaj eh, v skutočnosti čerpá. Komisia sa obrátila na grécké orgány a vytvorila pracovnú skupinu s tým, aby grécké orgány sa snažili zvýšiť eh, efektívnosť čerpania peniazy z európskych zdrojov. čo tlačovom vyhlásenie 13. októbra je to IP lomeno 11 lomeno 1103, je to prvá schôdza s gréckými orgánmi. Dvakrát sa tam spomína téma týchto e, skládok na zasadnutí tejto pracovnej skupiny. Teda e, tá téma porušenia je ešte stále otvorená. Ešte stále je aj možný scenár zažalovania Grécka pre toto neplnenie, ale v tejto chvíli sa komisia sústreďuje najmä na činnosť tej pracovnej skupiny, tak aby sa grécké orgány snažili zvyšiť efektívne čerpanie peňazí, aby sa uzavreli všetky skládky a aby sa do júna 2012 eh, začalo s procesom čistenia okolitého prostredia. Ďakujeme pekne. Pán Oresto Rossi je prítomný sám, alebo ho zastupuje niekto? Ide o otázku odpadu v kampánii v Taliansku. Chris práve prichádza, tak dáme slovo jemu a prejdeme k téme, ktorá sa týka ehm, jeho. Ide konkrétne o ehm, miesta Natúry 2000 v Bulharsku. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Nepredpokladala som, že sa tak rýchlo dostanete k peťke, ale dobre, Kto tu zastupuje komisiu, ak sa môžem opýtať? Ďakujem. Táto téma Bulharska bola predmetom rokovaní na výbore pred zhruba pol rokom a my sme vás žiadali, aby ste sa k tomu vrátili. Ďakujeme, že sa k tomu vracate. Ale keď ste naposledy zaujali k tomuto stanovisko, eh, aj keď to vyzeralo, že viete o probléme, veľa sa toho nedialo. Eh, zdá sa, že odvtedy však už došlo k pokroku a to oceňujeme. Chcem to naozaj vysoko oceniť. Chcem sa poďakovať komisii za kroky, ktoré prijala, tak aby došlo k riadnej implementácii týchto právnych predpisov, ale zároveň treba povedať, že odteraz až k mnohým, teda k možným súdnym konaniam vo veci porušenia ste ochotní pripravení prijať také kroky, ktoré by mohli primeť bulharskú vládu k tomu, aby tieto miesta, ktoré majú ochranu na základe programu eh, Natura 2000, boli riadne chránené a aby sa aj eh, skúmali tieto miesta, aby sa prijímali eh, príslušné opatrenia. Ďakujeme pekne, Kris. Teraz zostáva slovo opäť komisia. Ďakujeme. Áno, ako ste už skonštatovali, zaznamenali sme pokrok od posledného stretnutia. Máme stanovených 6 zón, kde je problém s určením. V štyroch prípadoch eh, orgány už eh, zadefinovali tie hranice. Eh, sú tu teda ešte dve miesta Kaliakra a Rela. V prípade Rely nejde o beterné farmy. V prípade Kaliakry to miesto sme navštívili koncom augusta. Zhromaždili sme mnoho údajov, ktoré sa týkajú najmä veterných turbín. Komisia zaslala doplnkový list koncom septembra tejto veci. Ešte to nemá formu stanoviska, pretože najskôr chceme vyhodnotiť všetky aspekty tohto prípadu, teda nedostatky v oblasti um, určovania, o ktoré um, oblasti presne ide, e, stanovenie hraníc a tak ďalej. E, teraz, keď sa tento proces uzavrie, sme um, vo fáze čakania, ako presne orgány budú pokračovať e, do konca oktobra a potom sa uvidí, ako ste už spomenuli, je tu moratórium na využívanie veterných turbín v tomto regióne. Je to čiastočne politické rozhodnutie samotného ministra a je to čiastočne spôsobené nedostatkom lokálnych e, miestnych kapacít budovať tieto turbíny. Teda aj bez e, politickej vôle sme v podstate závodov, pretože systém nedokáže prijať žiadne ďalšie veterné turbíny. V prípade eh, Rally na budúci týždeň komisia zasadne v tejto veci. Aj tu chceme počkať na ehm, stanovisko, potom vypracujeme doplnkový list a na základe toho príjmame ďalšie rozhodnutia. Ešte ďalšia informácia v tejto súvislosti je, že sa pozeráme na obe strany hranice teda konkrétne sa pozráme na veterné turbíny aj v Bulharsku, aj v Rumunsku a taktiež prebieha konanie vo veci porušenia v tej istej veci voči Rumunsku. Táto pracovná skupina má za úlohu zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým členským štátom a zároveň zabezpečiť vhodné životné podmienky pre vtáctvo, ktoré žije v týchto oblastiach, ktoré sú predmetom ochrany. Ďakujem. Ďakujem pekne, Chris. Som rád, že sa vám to darí dostať pod jednu strechu. Zrejme je dosť ťažké vyriešiť tú problematiku um, veterných turbín. Snáď eh, budete presvedčiví, keď sa toho náhodou teda dostane pred súd. Zaujímavé na tom je, že tu hovoríme o dosť vysokých sumách, ale ak teda predpokladáme, že došlo k vývoju veterných turbín a je to v rozpore s označením tohto miesta ako miesto, ktoré je predmetom ochrany, možno napokon budete žiadať, aby sa zrušila prevádzka už e, z prevádzkovaných veterných e, turbín. Veľmi ma bude zaujímať, e, ako bude postupovať komisia v takomto prípade, keď naozaj dôjde k tomu. Chcete zareagovať? Ja si dovolím tvrdiť, že je to hypotetická otázka v tejto chvíli, ale zatiaľ sú všetky možnosti otvorené. Ehm, pracujeme na argumentoch z hľadiska ehm, dôkazov. Je dôležité mať všetky možnosti, všetky alternatívy otvorené, ak sa teda dostaneme do fázy súdneho konania. V tejto chvíli naozaj k tomu nemôžem povedať nič viac. Ďakujem pekne, bolo to naozaj veľmi užitočné. Um, ehm, Oresteros si už prišiel a preto mu dávam hneď slovo vo veci implementácie smernice o odpadoch v kampánii v Taliansku. Ďakujem pekne. E, ja by som chcel podrobnejšie informácie vo veci nedávnej informácie, ktoré obdržalo Taliansko, čo sa týka na pozvania na respektíve, čo sa týka um, odpadovej politiky v kampánii Taliansku. Ja sa neskôr vyjadrím k tomu, aká je situácia na strane Talianska, e, pretože otázka konkrétne znie, ako hodnotíme my túto situáciu, potom sa vyjadrím k nášmu stanovisku. Čo sa týka postupu, komisia zaslala 260, to je um, formálny list, ktorým informujeme túto krajinu a ďalším krokom bude prizvanie eh, k súdu a bude tam aj požiadavka konkrétnych pokút. Talianská vláda zadefinovala viacero návrhov plánov odpadového hospodárstva pre kampániu. Plány boli zverejnené v oficiálnom vestníku kampánie koncom marca a opätovne potom eh, v polovici júna. Ešte stále je to však vo fáze návrhov. V súčasnosti prebieha proces eh, hodnotenia dopadov na životné prostredie. Možno tento návrh sa podarí schváliť do konca roka. Hovoríme, že je to návrh preto, že ešte to nebolo schválené, to po prvé. A po druhé, kým nebolo toto opatrenie schválené, nemôžeme upustiť od tohto konania voči regiónu kampány v Taliansku. Ako komisia vníma túto situáciu? E, zaslali sme tento list číslo 260, to znamená, že nie sme spokojní s týmto návrhom plánu. Tento plán sa síce uberá správnym smerom, to je jasné. Už teraz e, napokon sa podarí naplniť právne predpisy, ak teda sa podarí tento plán implementovať v plnej miere, ale ešte tam nie sme. so skládkami problém najmä v tom, aby sme zastavili vytváranie odpadu a nastúpili do fázy triedenia odpadu. A to sa ešte v kampanii neteje, aj keď nový starosta, nový primátor sa snaží konať v tomto smere. Čo sa týka uh, spaľovní, iba jeden, um, iba jeden také um, Miesto zatiaľ bolo vybudované v Salerme, ale ešte stále nie je v plnej prevádzke. Od roku 2014 sa očakáva spustenie tejto prevádzky. Tým by sa zvýšila kapacita a, a tým by sa predišlo ďalšiemu hromadeniu odpadu. a Vieme o tých rôznych číslach 6 miliónov tón odpadu. Nevieme presne, kedy naozaj začne fungovať e, tento táto spaľovňa o orgány tvrdia, že to bude rok 2014, no už uvidíme. Teda hlavným problémom je nedostatok konkrétnych riešení v tomto prechodnom období. Nesmieme zabúdať, že každý deň 7200 tón odpadu sa vyprodukuje v tomto regióne. Je to mimochodom najväčšia miera vytvárania odpadu v Taliansku. Konkrétne to platí pre Neapol. Rokujeme pravidelne s talianskými orgánmi v kampánii, snažíme sa ich e, e, nasmerovať pravým smerom, ale je to naozaj veľmi neštandardná situácia. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok, keď sa e, schváli ten návrh odpadového programu. Zatiaľ však nedokážeme nejako inak riešiť problém hromadenia odpadu na uliciach. Dúfame, že orgány samotné tomu budú schopné nejako inak zabrániť. My však nemôžeme v tejto chvíli zasiahnuť. Ďakujeme pekne, pani Kadenbach. Vy máte dve otázky, ktoré sa týkajú programu Natura 2000. Nech sa páči. O transparentnosť. Rakúsko je v podstate jediným štátom, ktorý v podstate e, neposkytol patričné informácie v nadväznosti na Natúru 2000. Podľa názoru komisie e, je to v podstate odchýlka od smernice 2003-4EG e ES, pokiaľ ide o environmentálne informácie. Budete odpovedať? môže sa to považovať za porušenie v nadväznosti na smernicu o transparentnosti. Asi by ste mali si vedomi toho, že dva členské štáty v podstate odmietli takéto informácie. E, tým druhým štátom bolo Spojené kráľovstvo, ale Spojené kráľovstvo potom odvolalo v podstate e, svoje stanovisko. Takže vlastne Rakúsko je, tak povediať, s tou čiernou ovcov v nadväznosti na notúru 2000 viewer. E, toto sú záležitosti, ktoré sa budú riešiť s orgánmi rakúskými. A ja som to pochopil tak, že zatiaľ tam je v podstate opozícia e, z jedného alebo e, dvoch e, takýchto z polkových krajín Rakúska, ale uvažujeme o tom, že skutočne táto toto uplatňovanie a táto aplikácia sa bude vyžadovať v nadväznosti na smernicu 2003-4 a samozrejme, že je tam článok 4b, e, ktorý hovorí o aktívnej diseminácii, rozširovaní patričných informácií o plánoch a programoch takže e, nie je celkom jasné, že či skutočne rakúske orgány budú ochotné v podstate dávať k dispozícii takéto informácie, ale tlačíme ich do toho. Pokračujeme v našich rozhovoroch aj z politického hľadiska, snažíme sa v podstate dodržiavať, tak povediať, z ducha Arhuského dohovoru. A takisto, ako veľmi dobre viete, môj komisár je za to, aby sa zlepšila transparentnosť informácií v nadväznosti na stav životného prostredia. A práve preto rokujeme s rakúskými orgánmi, pretože komisia je naozaj presvedčená, že by bolo ďaleko lepšie, keby bola tá transparentnosť ešte väčšia a bolo by dobre, keby Rakúsko naozaj mm, dalo k dispozícii patričné informácie v nadväznosti na Natúru 2000 Samozrejme, že pokiaľ ide o toto označenie Natura 2000, tá implementácia ešte nie je v Rakúsku vlastne e, sfinalizovaná, pokiaľ ide o e, európske e, druhy a biotopy. Ešte stále existuje v podstate nutnosť v nadväznosti na rezervácie a samozrejme, že pokiaľ ide o postup porušovania zo strany Európskeho spoločenstva voči eh, Rakúsku z 11.3.2008. Tento postup bol nakoniec eh, stiahnutý v decembri 2009, pretože neboli dostatočné dôkazy. Značne Európske spoločenstvo znovu s eh, takýmto postupom, pokiaľ ide o porušovanie patričných záväzkov E, viete, jedna z krás, pokiaľ ide o environmentálne zákony, samozrejme, že sa a vlastne opierajú o vedecké aspekty. Keď sme začali s týmto konaním proti Rakúsku, tak sme boli presvedčení, že máme dôkazy a potom pred súdom sme si uvedomili, že vlastne tomu tak nebolo. Vieme, že tam niečo smrdí, e, tak povediať, pretože tá úroveň um, označovania je vyššia a je tam bohužiaľ nedostatočné pokrytie v nadväznosti na tieto rezervácie týkajúce sa rôznych druhov a biotopov a nevieme presne, že ktoré sú tie miesta vlastne, ktoré by mali byť takto označené, takže aj tak sme si vedomi toho, že keby sme v podstate Rakúsko obžalovali, že by sme vlastne prehrali tento spor a samozrejme, že by sme aj nechceli prehrať takýto spor e, pred Európskym súdnym dvorom, ešte stále môžeme mať sa obrátiť na súd, ako náhle budeme mať silné vedecké um, dôkazy o tom, že patričné miesta by mali byť takto označené, ale e, súd v podstate len e, e, považoval za dôkaz ochranu tzv. španielského rysa. Neviem v podstate, že kedy v podstate uh, s týmto začneme a či sa tento prípad bude prejednávať. Je pravdepodobné v podstate, že tento prípad sa bude prejednávať na budúci rok, ale my zo strany komisie naozaj chceme mať v rukách veľmi silné dôkazy. Mohli by ste nám dať len aspoň približný čas? Ja som presne tú istú otázku položil mojim kolegom, keď vyšetrovali tento prípad nemôžem v podstate nič viac povedať, len začiatkom roku 2012. My by sme naozaj chceli v podstate, aby e, to bol veľmi, tak povediac, e, nepriestrelný prípad, takže budeme postupovať krok za krokom a e, pravdepodobne jeden druh za druhým. Mohli by ste razkovo informovať o tomto parlament, aby sme vám nemuseli klásť tú istú otázku každého pol roka. Veľmi pekne ďakujem. Áno, samozrejme to urobíme. Takže teraz by som chcel, vám chcela navrhnúť, aby sme prešli na ďalší bod nášho programu. A síce obmedzovanie uh, emisí eh, v nadväznosti na prchavé organické zlúčeniny eh, v dôsledku používania organických rozpušťateľ v niektorých farbách a lakoch pri výrobkách na povrchovú úpravu vozidiel. Ja vlastne e, zastupujem uh, e, Tomasa Heymana, volám sa Filip François. Chcela by som vám, chcel by som sa vám predovšetkým poďakovať za to, že ste nás uh, pozvali, pretože toto je vlastne prvá správa komisie v nadväznosti na uh, tzv. smernicu eko, o ekofarbách to je smernica, ktorá bola prijatá 27. maja tohto roku. Toto je správa, ktorú prezentujem a chcel by som v podstate vám pripomenúť to pozadie v nadväznosti na smernicu. Pokiaľ ide o túto smernicu týkajúcu sa farieb, tam ide v podstate o zníženie emisí prchavých organických zlúčení, ktoré unikajú pri používaní organických rozpušťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel. Tieto emisie sa dostávajú do vzduchu a samozrejme častokrát e, vytvárajú stroposférický alebo tzv. pozemný ozon. A samozrejme, že si uvedomujeme, aké je to ohrozenie a práve preto uh, boli stanovené isté uh, E, Prahy e, v nadväznosti na emisie, ktoré je v podstate potrebné dodržiavať od roku 2010. Členské štáty e, sa musia zamerať na rôzne zdroje emisí, vrátanie samozrejme takých produktov, ktoré obsahujú takéto organické zlúčeniny. A práve z toho dôvodu je potrebné príjmať isté opatrenia na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o stratégiu v nadväznosti na znečisťovanie vzduchu. Uh, je celkom jasné, že je potrebné tieto emisie z prchavých organických zlúčení znížiť o 50 To znamená, na úroveň roku 2000, eh, pretože toto bolo stanovené v tejto tematickej stratégii a samozrejme, že posledné hodnotenie naznačuje, že je možné v podstate toto dosiahnuť implementáciou existujúceho AKI. A pritom bude táto smernica o farbách eh, v podstate zohrávať eh, veľmi dôležitú úlohu. Takéto prchavé organické zlúčeniny v podstate e, sa dos- môžu dostať na trh len vtedy, keď neprekračujú patričné hodnoty, pokiaľ ide o farby a mm, e, vlaky. Prísne pravidlá platia od 1. januára 2010. Takisto samozrejme smernica si vyžaduje, aby sa patričným spôsobom označovali takéto produkty pokiaľ ide o monitorovacie programy a správu, e, boli vypracované k obdobiu do júna 2011 a v tom e, pokrýva to obdobie od roku 2007, vtedy vlastne táto smernica bola len v prvotných štádiách uplatňovaná a preto sú to vlastne len predbežné výsledky. Mm, ukazuje sa, že vlastne členské štáty e, toto e, robia že e, sa snažia v podstate kontrolovať tieto emisie rôznymi inšpekciami a podobne. Preto komisia samozrejme bude podporovať aj zdieľanie najlepších praktík a skúseností v tejto oblasti, pokiaľ ide o ďalšiu implementáciu tejto smernice o farbivách. Správa za rok 2010 by mala byť hotová e, tento rok v lete. Pokiaľ ide o revíziu smernice, článok 9 si vyžaduje takúto revíziu, aby sa v podstate e, identifikovali po, možné potenciály, pokiaľ ide o znižovanie emisí z prchavých organických zlúčení. V rokoch 2008-2009 komisia v podstate vypracovala štúdiu a zamerala sa na rôzne opcie v súvislosti s rozšírením a vlastne platnosti tejto smernice na jednej strane a súčasne aj so znižovaním takýchto emisí v takýchto zlúčeninách ukázalo sa, že vlastne len veľmi skromne by sa mohli tieto emisie znižovať, pretože by to um, vlastne so uh, sebou prinášalo veľmi veľké problémy, ale aj administratívne problémy a náklady. Komisia preto sa rozhodla, že nebude vlastne rozširovať uh, túto smernicu, pretože v tejto etape by to nebolo opodstatnené ale každopádne sa to bude znovu e, prehodnocovať, e, pokiaľ ide o stratégiu a správu, ktorá má byť e, vypracovaná koncom roku 2013. Komisia znovu bude brať do úvahy samozrejme životné prostredie, zdravie a tak ďalej a aj ďalšie možnosti v nadväznosti na mm, znižovanie znečisťovania ovzdušia a pritom samozrejme zohľadňovanie tých najnákladovo efektívnejších opatrení. Veľmi pekne ďakujeme. Takže vy ste už uh, k tomu ďalšiemu bodu programu, pán Sandoni. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Prečítal som si túto správu a niekoľko bodov uh, som uh, ma tam zarazilo a v podstate by som bol veľmi povďačný, keby ste mi to mohli objasniť členské štáty prešli istými inšpekciami, aj výrobcovia, aj dováža, dovozci a aj mal obchodníci a samozrejme, že e, sa to pohybovalo medzi nulou a 550 a samozrejme, že sú tam veľmi veľké nerovnosti v nadväznosti na implementáciu tejto smernice. ja si naozaj myslím, že tam sú asi nejaké prekažky v nadväznosti na implementáciu a obávam sa, že toto je problém, e, ktorý sa týka aj mnohých ďalších európskych smerníc. A práve preto uvažujem o tom, že či by nebolo rozumné predpokladať, e, že by sme mali nejaký rovnaký systém, pokiaľ ide o takéto interné kontroly e, v nadväznosti na tento systém. Keď sa pozrieme na fakty, ktoré e, tu na, popisuje správa, nenašiel som napríklad e, nejaký zoznam rôznych takýchto kontrol, ktoré boli vykonané ne v jednotlivých krajinách. Ja si naozaj myslím, že tento dokument by bol užitočnejší, keby tam bola zapracovaná takáto tabulka, kde by v podstate bolo jasne poukázané na to, že v ktorých krajinách takéto kontroly prebehli a v ktorých neprebehli. A e, pokiaľ ide o túto správu, e, považuje za hlavný problém e, nedostatok administratívnych zdrojov ktoré v podstate by sa mali venovať práve vykonávaniu takýchto kontrol. Ale ja uvažujem nad tým, že keď máme takúto smernicu, či by sme skutočne nemali uvažovať v tom mysle, že by sme mali k dispozícii nejaké finančné zdroje, ktoré by pomáhali členským štátom, pretože ak tieto finančné zdroje chýbajú, tak potom táto smernica v niektorých eh, krajinách jednoducho nebude implementovaná. A potom ešte ďalšia otázka. Dovolte mi, aby som sa teraz zameral na problém, Nasledujúci problém, pretože vo vašej správe sa hovorí, že hlavné zníženie týchto emisí prchavých organických zlúčenín by bolo možné v prípade, ak by tieto produkty sa neviazali na deodoranty a antiperspiranty. Ale vy hovoríte v tejto správe, že to nie je možné, pretože ste nemohli uh, získať podporu v nadväznosti na koncenzus týkajúcu sa spotrebiteľov. Ale ja si naozaj myslím, keď máte dočinenia s čistotou ovzdušia, tak jednoducho by ste takýto koncenzus nemuseli brať do úvahy, pretože Koniec koncov pred eh, pár rokmi každý používal eh, plastické tašky, plastové tašky na eh, nákup. Dnes používame bavlnené tašky, ktoré jednoducho neodhadzujeme. Ja si naozaj myslím, že v tomto spočíva dosť veľký problém. A pokiaľ ide o posilnenie súčasnej úrovne takýchto kontrol. Máte pravdu v tom, že by sa mali tieto kontroly e, zvyšovať, znásobovať, ale každopádne táto správa v podstate hovorí, že zatiaľ e, jednoducho nie sú dostatočné tieto kontroly a tak rozmýšľam v podstate nad tým, že či by ste nám nemohli niečo podstatnejšie oznámiť v tejto správe. Žiada prosím niekto ďalší o slovo, ak nie, tak v tom prípade požiadam komisiu, aby odpovedala. Yes, thank you. Um... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o implementačné otázky a tie rozdielnosti, ktoré sú tu v kontexte tých jednotlivých inšpekcií, ako toto bolo uvedené. To bol skutočne iba taký prvý prehľad tej implementačnej situácie ohľadne implementácie. Máme tu rozdielne situácie z roku 2007 v členských štátoch. Chcel som upozorniť, že táto smernica bola prijatá v roku 2004. A a uplatnila sa iba v roku 2007, pokiaľ ide implementáciu. Všimli sme si tejto rozdielnosti ako som povedal, budeme robiť ďalšie kroky, už sme pozbudzovali k výmene k výmene overených postupov medzi členskými štátmi, aby sa našli také body, ktoré spájajú. A chceme zabezpečiť, aby sa tieto kontroly robili aj naďalej, ale chceme zároveň byť obozretní, pokiaľ ide o nejaké uzávery, ktoré by mohli byť príliš predčasné. Snažíme sa teraz iba vyhodnotiť tieto informácie za rok 2010 a z týchto informácií potom budeme mať oveľa lepší obraz, pokiaľ ide o stav implementácie. Takže treba to aj v, tejto, si, v tomto ohľade vnímať. A to by potom bolo prepojené možno k nedostatku administratívnych kapacít a mali by sme sa pozrieť na ďalšie informácie, ktoré sme dosiahli. Pokiaľ ide o tú revíziu, a tie možné oblasti, pokiaľ ide o rozšírenie pola pôsobnosti. Áno, pokiaľ ide o kategóriu deodorantov to je pravdepodobne tá kategória, kde boli naj, zaznamenané najväčšie redukcie CO2, avšak, ako som ako bolo uvedené aj v správe, a to detailnejšie, a tá štúdia, ktorá sa tu spomínala, ehm, bol tu pocit, že nebolo dostatočne veľa informácií ohľadne správania sa spotrebiteľov, pokiaľ ide takéto produkty. A to súvisí s tým, že možno prešli k iným produktom, ktoré obsahujú ešte oveľa viac VOC a treba skutočne si pozerať pozrieť e, konkrétne zvyky alebo návyky spotrebiteľov, pokiaľ ide o využívanie produktov, ktoré by mohli obsahovať prchové organické zlúčenie. A tým sa už dostávam k tomu poslednému bodu. Treba to všímať si v kontexte širšom, v kontexte politiky, ktorú máme ohľadne čistoty ovzdušia, a patričnej legislatívy a znovu v tom širšom kontexte, kde sa dajú urobiť nejaké ekonomické opatrenia na to, aby sa dosiahli redukcie v tejto oblasti. Ďakujem pekne. My teraz môžeme prejsť k poslednému bodu nášho programu. Máme kolegov, ktorí pripravili tento bod, tí bohužiaľ nie sú medzi nami. Takže iba zhrniem, že o čo vlastne ide. Ten nedávny problém, ktorý sme tu mali, ktorý súvisí s problémom E. coli, niektorých potravín. A po, toto jasne poukázalo na tie slabé miesta nášho systému. Takže otázka je, ako sa dá počet ako sa dá poučiť z takéhoto prípadu? A ako sa dá identifikovať táto situácia a ako sa dajú tieto závery lepšie uplatniť. Pán Miko ešte nie je tu, ale možno pán Ryan by nás predsa len mohol informovať k tomuto bodu. Alebo pani Akonis sa chce takisto niečo spýtať a ostatní, ak máte otázky, kľudne sa pýtate. Pán Ryan, potom pán Dick. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som John Ryan z, z jednotky e, nákazlivých chorôb. Pokiaľ ide o verejné zdravie, komisia sa snažila identifikovať konkrétne poučenia, ktoré by sa mohli jednoducho uplatniť z toho celého, z celej problematiky okolo ekoliehek. Snažili sme sa dosiahnuť určitú mieru mm, pre e, reštrukturalizácie tejto celej politiky v tomto oblasti a finalizujeme tento právny návrh, ktorý by mal byť prijatý zo strany komisie v decembri a principiálneho hľadiska by som mohol povedať, že tento legislatívny návrh bude brať do úvahy vytvorenie Európskeho centra prevencie chorôb z potravín, ktorá bola vytvorená po roku 2004 po legislatíve o týchto nákazlivých chorobách, ktorá je z roku 1998. Takže tento, táto prvá veľká zmena je, aby sme aktualizovali legislatívu vo vzťahu vytvorenia tejto agentúry. A po druhé, budeme sa snažiť uh, apelovať na um, kontrolórov, na hygienikov, ktorí pracujú na základe dokumentu, ktorý bol vytvorený v roku 2005 a na základe ktorého na základe ktorého spolupracujú členské štáty s týmto grémiom. Takže jednotlivé hygienické orgány budú jednoducho zaangažované formou tejto aktualizácie našej najnovšej legislatívy. A potom sa budeme snažiť poučiť aj z tejto pandémie EHEC, e ale takisto aj vtáčia chrípka H1N1 z roku 2001 a budeme jednoducho sumarizovať a vyhodnocovať informácie, akým spôsobom sme sa poučili a potom budeme sa takisto snažiť zapracovať e, to, ako sme sa poučili z tohoročnej krízy ohľadne baktérie E. coli. Takže poviem vám, čo plánujeme. Plánujeme zorganizovať konferenciu v spolupráci s úradmi, veterinárnymi úradmi a hygienickými úradmi v roku 2011 a budeme sa snažiť identifikovať hlavné body, z ktorých sa dá poučiť. Pokiaľ ide o ekoly, e, samozrejme zaangažujeme kolegov z EFSI a ECDC, aby sme zabezpečili celkový komplexný obraz. Ako som uviedol, všetky tieto prvky budú obsiahnuté v právnom návrhu, ktorý komisia predloží pred koncom roka a dúfam, že takéto posilnenie, aktualizácia tejto legislatívy ohľadne nakazlivých chorôb bude viesť k posilnenému stanovisku, pokiaľ ide o pripravenosť, v prvom rade pripravenosť, pripravenosť na takéto nákazlivé choroby a po druhé, pokiaľ ide o monitoring a vyhodnocovanie rizika a nákazlivých chorôb a rizik s tým spojeným a posilnenie rizikového manažmentu prostredníctvom výboru pre bezpečnosť a potom ešte pokiaľ ide o koordináciu informácií, respektíve informácie, ktoré a akou formou sa dostávajú k verejnosti. To znamená, chceme sa poučiť z týchto jednotlivých prípadov, aby sme mohli aktualizovať a vytvoriť agentúru prevencie pre nákazlivé choroby a zároveň chceme posunúť naše stanoviska, pokiaľ ide o prípravnosť, ako som už uviedol. A ešte by som uviedol spoločné, na, spoločný nákup pandemických vakcín. To je takisto prvok, ktorý bude ktorý berieme do ovaj. Takže to je v stručnosti zámer komisie, pokiaľ ide o legislatívu. A Teraz by som rád dal slovo, ak súhlasíte, pánovi Mikovi, ktorý práve dorazil. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja sa ospravedlňujem. Mal som informáciu, že tu mám byť o tri štvrte. Ale to sme my, ktorí sme trochu sa dostali skôr k tomuto bodu, takže nemusíte sa znepokojovať. Ďakujem pekne, takže budem vás informovať o prepuknutí, respektíve o tých ponaučeniach, ktoré sme si zobrali z potravinovej bezpečnosti. Nejaké štatistické údaje, tie všeobecné čísla sú, máme tu 3910 prípadov e. coli, ktoré boli nahlásené v Európskej únii, v Norsku a Švajčiarsku. 782 z nich sa viedlo až k obličkovým komplikáciám e, k syndromu HUS. Viedlo to k 46 umrtiam, hlavne v Nemecku. A vzhľadom na to, Kopa kočeka, čo je vlastne, farmaceu, čo je vlastne organizácia farmárov, tí zaznamenali 812 miliónov eur, ktoré boli vlastne straty v prvých týždňoch tejto krízy a navyše tu máme export e, zeleniny, ktoré boli zakázané do tretich krajín, všetkým do Ruska a v hodnote zhruba 600 miliónov eur. Komisia podporovala finančne vo výške 210 miliónov eur. To bola urgentná, urgentný balíček pomoci a ešte 15 miliónov, ktoré išli do podpory polnospodárských produktov k už tým zdieľaným 75 miliónom, ktoré mali z členských štátov v období tých troch rokov. Táto kooperácia na európskej úrovni, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a také organizácie ako EFSA a FCD, FCDC, e, tieto, táto spolupráca funguje na základe zosietenia týchto inštitúcií. Informácie boli vymenané takmer na každodennej báze a týmto boli informácie každý deň tam, kde mali byť. Komisia zohrala kľúčovú úlohu a zabezpečila koordinovanú reakciu na túto krízu, predovšetkým pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť naprieč celou Európskou úniou. Monitorovali sme situáciu, koordinovali sme um, poradenské, poradenskú činnosť z, od, od, z oblasti odborníkov, od odborníkov, od expertov tej oblasti a nie len v takých krajinách ako Nemecko. Ako viete, EFSA pomáhala komisii, pokiaľ ide o systém včasného varovania a zohrala dôležitú úlohu, pokiaľ ide o spoločn- spoluprácu s e, hygienickými úradmi tých členských štátoch nápisa vystopovali a identifikovali e, hlavné zdroje tejto nákazy. Hneď ako e, sa objavil zdroj kontaminácie, hneď ako sa identifikoval a hneď ako to bolo prepojené na ten zdroj, ktorý bol vlastne z Egypta, e, tak tieto potraviny boli stiahnuté z európskeho trhu. Dočasne dokonca boli zakázané importy e, zrn z Egypta od 6. júla roku 2011 a zároveň komisia navrhla misiu, kontrolnú misiu do Egypta, kde sa vyhodnotila hygienická situácia priamo v teréne. Komisia zrušila tento zákaz, pokiaľ ide o čerstvú zeleninu, nakoľko sa zistili pozitívne zistenia v rámci tejto misie. Avšak pokiaľ ide o import a dovoz e, zrn z Egyptu, bohužiaľ tento zákaz ešte stále platí, pretože Egypt nedokázal preukázať zlepšenie situácie. Dokonca je tu návrh, že chceme predlžiť tento zákaz, toto embargo, pretože to bolo zatiaľ iba do konca októbra a chceme ho predlžiť až do konca kalendárneho roka na základe tých informácií, ktoré som už uviedol keď hovorím o tých ponaučeniach, ktoré sme si z toho vzali, z tejto krízy, tak samozrejme treba povedať, že sme sa ponaučili a počuli ste takisto aj zo strany e, mm, odborníka z sekcie ľudského zdravia. Čiže tá diskusia ohľadne, ako by sa dal zlepšiť tento systém včasného varovania, táto diskusia bude zorganizovaná v, po, v druhej polovici novembra. Organizujeme spoločné stretnutie uh, hlavných veterinárov a hlavných uh, predstaviteľov kontroly zdravia v jednotlivých členských štátoch a na úrovni spolupráce týchto grémy budeme si vymeniať informácie. Je kľúčové, aby vnútroštátne úrady jednoducho sa neupona, neunáhlili, pokiaľ ide o vydávanie informácií smerom na verejnosť, ak sú tieto nepodložené dôkazmi. Treba však zabezpečiť aj to, aby v rámci našich rozhodovacích krokov sme nešírili e, nejaký strach a aby sa, ne, aby sa jednoducho takýmto spôsobom ani ne, aby sa takýmto spôsobom nebrali, nerobili rozhodnutia, ktoré by mohli šíriť strach. V kontexte diskusie s členskými štátami chceme posilniť rámec, pokiaľ ide o koordináciu na úrovni celej Európy, z Európskej únie a zároveň chceme posilniť túto kapacitu včasnej a rýchlej reakcie na úrovni Európskej únie. Myslíme si, že tu je ešte priestor pre ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o komunikáciu, tak na lokálnej alebo centrálnej úrovni. Ale zároveň sme požiadali EFSU, aby dala k dispozícii vedecké stanovisko, pokiaľ ide o e, zmiernenie možných reakcií na dovoz osiva, o ktorom sme hovorili, to je takisto bod alebo téma pre ďalšiu diskusiu ohľadne legislatívnych návrhov. Zároveň sa snažíme harmonizovať a zjednodušiť výmenu názor, výmenu informácií na základe, na základe údajov, ktoré máme o výmenách molekúl. Takisto sú zohrávajú úlohu také agentúry ako EFSA, ECDC. Ďalej tu máme ešte program, ktorý implementovali s cieľom, aby sme jednotlivé grémia, ktoré sú zodpovedné za hygienu a bezpečnosť potravín, spolupracovali na úrovni celej Európskej únie. Takže v tomto zmysle ešte máme prácu, ktorú budeme musieť završiť. Takže to je v stručnosti, čo som chcel povedať a som skutočne rád, že si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán raditeľ, pani Okeny. Chers collègues, Euh, merci pour cet exposé intéressant. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorá ktorá nám naznačuje problém, ktorý sa vyskytol s, e, s tým znepokojujúcim výskytom tejto nákazy. Rada by som predložila, e, teda niekoľko, položila niekoľko otázok. Uviedli ste, že Musíme získať vedecké poznatky, aby sme dokázali znížiť mieru rizika, ktoré platia v prípade senovky a rôznych iných semien, ktoré sa dovážajú do Európskej únie. Chcem sa opýtať, eh, že v, po fáze výroby týchto semien, e, či sú nejaké rozdiely medzi bioprodukciou a medzi bežnou produkciou, ktorá by vysvetlila výskyt e, baktérie E. coli. Pretože e, tá metóda na báze bioprincípov možno naznačuje, že tieto biovýrobky sú možno náchylnejšie na takúto nákazu. To je moja prvá otázka. Či sú k tejto, e, tejto téme nejaké štúdie k dispozícii? Moja druhá otázka. Došlo k troma väčším výskytom, jednak v Hamburgu, potom vo Francúzsku, Lille a Bek. Tie nákazy v Hamburgu a v Beku súviseli so semenami, ale zase že v Lille to bolo spôsobené mesom, nakazeným mesom. Bolo to mleté meso. Ak teda meso spôsobilo v prvom rade výsky tejto nákazy, e, máme nejaké potvrdenia a do akej miery sme dokázali analyzovať e, presný charakter tejto baktérie a dokážeme aj sledovať pôvod tejto nákazy. Ďakujeme pekne. Pán Schnellhardt, ďakujem. Myslím, že správa, ktorú sme si vypočuli, v podstate je uspokojivá. Parlament, respektíve náš výbor schválil uznesenie, kde sme hovorili o tejto téme. Je to v podstate už, um, dá sa to uzavrieť k za takému záveru, že systém včasného párovania v Európskej únii v tomto smere funguje veľmi dobre, ale to, čo to ešte stále nie je doriežené, nás to neustále prenasleduje, predsa sú ešte stále rizika infekcie v oblasti, o ktorej sme si mysleli, že je úplne zabezpečená, že tam nie je absolútne žiadne riziko. Preto sa chcem opýtať, či e, komisia plánuje v tejto oblasti biologického pestovania sprísniť kontroly, aby sme predišli ďalším takýmto podobným nákazám. To považujem za dôležité, ale ešte dôležitejšie podľa mňa je, aby sme to verejné vnímanie a verejnú prezentáciu týchto procesov um, robili trošku obozretnejšie, pretože panika, ktorú spôsobuje um, ehm, takáto informácia tých 802 miliónov eur e, strát, to naozaj nestálo za to najmä keď sa na to pozrieme z politického hľadiska, pretože odborníci tí pracovali, tí skúmali, ale podľa mňa politici to nezvládli. My by sme práve mali pôsobiť e, na politickej úrovni, na príslušné politické inštancie v daných členských štátoch, aby sa šírili informácie s veľkou citlivosťou, aby sa nešírili takéto nebezpečné um, a neoverené hlavne údaje, aby sme najskôr si niečo overili, až potom s tým išli na verejnosť aby tieto naše údaje, ktoré sa budú zverejňovať, boli vedecky podložené. Inak môžem povedať, že dobré, eh, legislatíva funguje, taktiež eh, v prípade legislatívy o prenosných chorobách. Chcem sa opýtať v prípade um, očkovaní opýtať, či máte v pláne skladovať neustále očkovacie látky, alebo či chcete sa sústrediť iba na aspekty výskumu týchto očkovacích látok. V prípade H1N1 sa hovorilo veľa o očkovacích látkach, ktoré sa nahromadili a potom sa museli zneškodniť, pretože neboli použité. A stalo to veľa peňazí. Je to teda veľmi citlivá téma. Dúfam, že v budúcnosti sa to bude riadiť lepšie ako v minulosti. Ďakujeme pekne. Pána Andrea Zanelli. Pán Zanoni hovorí, a ja by som sa rád vyjadril k tejto problematike bioproduktov, biopestovania. Vznieslo to trošku pochybností o celom tomto sektore. E, veľmi ma zaujímalo, ako vnímajú spotrebitelia e, túto tému. Ešte stále je mnoho otáznikov, ktoré vysia nad touto um, problematikou. Ja si myslím, že veľmi škodia tomuto sektoru, ktorý je veľmi významný a prispieva k širšie, k čistejšiemu hospodárstvu, e, k takému, ktoré spôsobuje menej uhlíkových emisí, menej používa umelých hnojív a tak ďalej. A to znamená, že celkovo zaťažuje planetu o mnoho menej. Zaujímalo by ma preto, či sú nejaké údaje o tlakoch na toto odvetvie trhu a kto tieto tlaky vyvíja a aké pochybnosti sú v súvislosti s týmto trhom biovýrobkov a aké pochybnosti sú ešte stále na strane spotrebiteľov o mnohých spojených rizikách. Ďakujem pekne. Ešte sa vrátime k pani Okodní. Nož, e, ja by som rada poukázala na jeden ďalší aspekt, ktorý súvisí s krízou, ktorá prebehla v súvislosti s EHEKom. E, s tým súvisí otázka e, toho, ako sa vysporiadávame s krízami. Boli sme svedkami toho, že niektoré odvetvia naozaj trpeli v dôsledku toho, že neboli kroky vhodne koordinované. Nedokázali sme predvídať vývoj. Myslím, že um, Polnospodárske odvetvie naozaj utrpelo obrovské škody, aj keď sa ich to vlastne priamo vôbec netýkalo. Teda tá otázka šírenia tejto baktérie. Musíme to teda vnímať nielen z pohľadu verejného zdravia, a bezpečnosti potraviny, ochrany spotrebiteľov, ale taktiež sa musíme pozrieť na to z pohľadu e, vysporiadania sa s takými krízami v budúcnosti, aby sme podporili tie sektory, ktoré potrebujú našu pomoc. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Teraz eh, vám dávam slovo. Mohli by ste prosím eh, upresniť tie dve otázky, ktoré predložila pani Kuny. Na jednej strane išlo o to, ako aplikovať princíp eh, prevencie. Pán Schnellhardt hovorí o vedeckých štúdiách, ale niekedy musíme príjmať rozhodnutia veľmi rýchlo a to je trochu problém. A taktiež je tu otázka riadenia našich kríz. Možno by sme to mohli prehodnotiť, možno by sme mohli zaujať taký prístup, ktorý zohľadní potreby polospodárov a taktiež zohľadní tú mieru neistoty, keď vidíme, že dochádza k obetiam a číslo, počet obetí neustále rastie. Možno by si sa mohli vyjadriť aj k týmto bodom. Ďakujem. Ďakujem. Na úvod by som povedala toľko, že práve sme v fáze analýzy, budeme hovoriť o podrobnostiach e, po tom, ako získame všetky informácie nielen z FC, ale aj na základe jednotlivých stanovisk CVO a CMO v členských štátoch. Naše súčasné stanovisko preto v tejto veci sa nemôže považovať e, za konečné. To, čo sme si z toho odniesli, však ešte stále nie je celkom uzavreté. Musím pripomenúť v tejto chvíli všetkým, že e, kozí EHek sa deje každý jeden rok, v, a to v stovkách prípadov v mnohých Um, regiónoch Európy. Toto bol uh, veľmi nebezpečný kmeň tejto baktérie, bol to veľmi špecifický prípad, ale musíme si uvedomiť, že nákaza a baktériou EHEC ako taká nie je ničím uh, nezvyčajným v Európe. Musím povedať, že um, kmeň, ktorý sa vyskytol v Lille, bol úplne odlišný od tých ostatných prípadov a preto nesúvisí s nimi Ďalej, čo sa týka biopestovania, či je toto odvetie bezpečné, ako by sme mali postupovať. Aj tu ešte stále prebieha analýza, ale musím povedať, že v tomto prípade, najmä čo sa týka semien, ktoré pochádzali z Egypta, bola tu možnosť, že išlo o semená, ktoré pôvodne neboli určené pre ľudskú konzumáciu, ale napokon sa využili práve na rúkličkov. A toto musíme sledovať e, možno trošku prísnejšie. Nejde tu až tak veľmi o to, či je to bio alebo nie, ale mali by byť jasné pravidlá v tom, čo je určené pre ľudskú spotrebu a čo nie. Ide o kontrolu všetkých e, čiastočne k vrátane semien, vrátane klíčkov, ktoré sa dostávajú do systému. Čo sa týka otázky krizového manažmentu, súhlasím so všetkými, ktorí tvrdia, že je to dôležité do budúcna, pretože bez vhodnej analýzy, tu musím povedať, že aj tu sa nám ťažko vyjadruje ešte, nemám všetko uzavreté, Niekedy sa zverejňujú také informácie, ktoré neboli celkom overené, tak to bolo v tomto konkrétnom prípade. To samozrejme spôsobilo prehnané reakcie verejnosti. Musíme v budúcnosti presne zanalizovať, ako sa bude postupovať v takýchto prípadoch. Problém je v tom, že úloha komisie sa začína v istej chvíli a my sme sa museli držať toho, čo sa dialo v členských štátoch. Teda celkovo myslím, že ešte stále musíme uzavrieť eh, naše analýzy, tak aby sme naozaj dokázali zaujať konečné stanovisko a stanoviť, eh, aké ponaučenie si odniesieme z tohto konkrétneho prípadu. Ešte by som predsa len dal slovo kolegovi, aby zareagoval aj na otázky, ktoré sa týkajú verejného zdravia. E, k téme verejného zdravia a riadenia rizik môžem povedať toľko, že udalosť s nákazou EHEC tento rok bola prvou udalosťou, keď sa otázka ehm, ohrozenia verejného zdravia stretla s potrebnou bezpečnosťou. Teda sa vlastne prekryli mandáty týchto dvoch výborov. Prebiehali každodenne ehm, audiokonferencie. Takto sa vyhodnocovala situácia aj z hľadiska verejného zdravia, aj z hľadiska riadenia um, rizika na základe štatistických údajov. Taktiež sme hovorili o tom, ako sa e, budú liečiť e, pacienti, u ktorých napríklad zlyhali obličky v dôsledku tejto nákazy. Taktiež išlo o dotazníky pacientov. Snažili sme, snažili zistiť, odkiaľ presne táto nákaza pochádzala. Vznikli siete klinických lekárov, ktorí si medzi sebou odovzdávali skúsenosti, poznatky. A táto komunikácia tá prebehla veľmi efektívne a to v skutočnom čo sa teda tak povedia naživo. Ďalej tam boli kolegovia, ktorí sa zaoberajú otázkami potrebnej bezpečnosti a tí zase vyhodnocovali výsledky z laboratórií a prijímali rozhodnutia vo veci toho, ktoré výrobky sa budú musieť stiahnuť z trhu. Vyžadovalo si to teda paralelné um, riadenie oboch týchto sektorov. sektor potravinovej bezpečnosti už mal eh, taký solidnejší právny základ, na základe ktorého potom mohol konať, zatiaľ čo aspekty verejného zdravia ešte nie sú také celkom dotiahnuté od eh, roku 2009, od eh, pandémie H1N1. Členské štáty dospeli k záveru, že o mnoho efektívnejšia komunikácia s verejnosťou je v takomto prípade absolútne nevyhnutná. A to sa potvrdilo aj v prípade tejto nákazy EHEC. Tu sme mobilizovali výbor pre verejné zdravie, tak aby presne stanovil, čo presne sa bude komunikovať verejnosti. Aj formou internetu, aj formou tlače napríklad, aby sme pripravili e, našu e, stratégiu komunikácie, e, aby sa čo do najväčšej miery opierala o vedecké poznatky. aby sme poňali teda túto komunikáciu ako súčasť našej iniciatívy vo veci bezpečnosti. Domnievame sa, že komunikácia je významným aspektom riadne rizik a budeme sa snažiť do budúcna posilniť tento segment. Ďakujem. Monsieur Schneller, vous vouliez ajouter un petit mot? Ja, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Pán Schneller, chceli si niečo pridať? Uh, Viete, e, tie semena, o ktorých sa hovorilo, tieto semena sa tak zriedkavo v podstate používajú. A keď hovoríte, že to nebolo, tam nebolo nejaké povolenie, tak nie je to potom trestné konanie? Akým spôsobom je možné potom vôbec, že sa takéto semená dostali do obehu? Pretože ako, nie je, ako je možné proste, že nebolo zakázané niečo takéto, takéto semena používať na uh, pestovanie uh, e, klíčkov, na klíčky, ktoré sa potom uh, používali uh, v uh, rámci potravinovej siete. Takže budete láskavo odpovedať na túto otázku? Áno? Dobre popoludne. Tie semena, ten balík to, tam bolo jasne napísané, že to sú semiačka na siatie, nie na konzumáciu. Takže oni to použili. Jednoducho to vysiali a potom tie samotné klíčky vlastne použili na e, konzumáciu. Ale ten balíček bol určený na siatie, nie na konzumáciu s ľuďmi. Takže tak toto vyzerá. K tomu asi nemáte už čo povedať. Asi by si ľudia mali kúpiť okuliare. A pokiaľ ide o takéto semiačka, takéto klička, ktoré sa, klíčky respektíve semiačka, ktoré sa vysejú a, a potom v podstate mm, vyklíčia a používajú sa ako dekorácia. Môžete v podstate konzumovať takéto klíčky, keď teda vyklíčia tieto semiačka e, v tzv. germinátori, to sú tie rôzne zariadenia na klíčenie. Ja som nikdy na takomto balíku so semenami nevidela niečo napísané, čo by hovorilo o tom, že sa toto nemá konzumovať je to otázka toho, že či je to skutočne určené pre stôl alebo nie. Dobre, ďakujem vám. Kolegovia, 27. oktobra sa stretneme, e, to bude v Štrásburgu a prajem vám príjemný večer a tým pádom končíme.